so, I'm so sorry. Good afternoon, everybody. Dobrý deň, dámy a páni. Prepačte, že meškáme. Zároveň ďakujem, že ste prišli. Že ste prišli relatívne na čas. Ja som sám hľadala svoju elektronickú kartičku. Predtým som vás upozorňoval, že si máte svoje kartičky priniesť, ale ja som tu svoju nenašiel. Neviem, kam som ju odpasol, ale poslal som, poslal som niekoho, aby ju ešte pohľadal. Dúfam, že vy teraz svoje hlasovacie kartičky máte so sebou. Takže poďme najskôr prijať program. Ak nikto nemá žiadne námietky, tak je program schválený. A teraz oznámenia. Poprvé, podporte, prosím, odporúčania koordinátorov k následovným správam a spravodajcom. Poprvé, stanovisko rozpočet 2007. Pán Jakolino, spravodajca, autostanoviska teda. Po druhé, stanovisko program Európa pre občanov, spravodajca pán Šogor. Po tretie, správa z vlastnej iniciatívy, ktorú požiadalo, o ktorú požiadalo plénum v uznesení z februára 2012. To má na starosti pán Tavares. Stanovisko o trestných sankciách, pokiaľ ide o insider dealing. To má na starosti pani Voskur. Takže ak niekto nemá žiadne námietky, tak tieto odporúčania koordinátorov považujeme za schválené. A teraz ďalšie oznámenie a to, že Rada pre spravodlivosť a vnútro z 8. marca prijala závery Rady o spoločnom rámci pre praktickú solidaritu voči členským štátom pod tlakom, tak teda ktorých azylové systémy sú pod tlakom. To sú zmiešané migračné toky. Tento rámec by mal byť flexibilným, otvoreným inštrumentáriom. Mali by tam byť existujúce a budúce opatrenia zamerané na praktickú solidaritu medzi členskými štátmi. Je to solidarita teda s tými štátmi, ktoré azylové systémy sú pod tlakom zo strany týchto zmiešaných migračných tokov. Čiže je to posilnená vnútroeurópska solidarita a my sa, na, my sa týmto budeme zaoberať na Libe zajtra. Takže toľko oznámenia. A teraz poďme k nášmu programu. Je tam veľa dôležitých bodov, ale než k ním prejdeme, je tu ešte jedno ďalšie oznámenie pre členov LIBE. Ide o pridelovanie alebo o pridelenie správy o ochrane údajov. Iste viete, táto správa bola predmetom diskusí na viacerých rozhodnutiach koordinátorov na tretej schôdzke 7. marca. Väčšina koordinátorov, teda prítomných koordinátorov, potvrdila pridelenie dvoch správ o ochrane údajov v súlade s bodovým systémom, čo je bežný postup. Bodový systém. Nuža, podľa tých diskusí a hlasovania, ktoré prebehlo, zelení dostali nariadenie a smernicu dostalo SAD. 192 rokovacieho poriadku uvádza, že koordinátori sa majú snažiť dospiť ku konsenzu. Ak sa to nepodarí, môžu konať väčšinou, ktorá reprezentuje veľkú väčšinu skupiny v súlade s e, silou, so zastúpením jednotlivých skupín. Ešte raz opakujem, koordinátor zasadli 7. marca a EPP napadlo tú väčšinu na pridelenie tých správ. Vraj to nie je podľa článku 192 postačujúca väčšina a EPP požiadalo o to, aby to rozhodnutie väčšiny koordinátorov bolo ešte potvrdené v hlasovaní v tomto výbore. Konferencia predsedov, ktorá o tom hovorila 15. marca, a rozhodla že by, pokiaľ ide o prítomnýchto správ, mali v rámci LIBE dospieť k dohode koordinátory. Čiže EPP požiadalo o posunutie hlasovania tak, aby sa vyčerpali všetky možnosti na dosiahnutie konsenzu, konsenzuálneho riešenia, pokiaľ ide o pridelenie týchto dvoch správ. A máme tu viacero politických skupín, ktoré trvajú na tom, že sa musí hlasovať o pridelení tých správ tak, ako sa na ňom dohodli 7. marca koordinátori. Čiže sa nachádzame v takejto situácii a ja navrhujem, aby sme mali dve hlasovania, jedno po druhom. Poprvé, či teda chcete hlasovať dnes alebo až budúci týždeň podľa návrhu EPP. Čiže v takomto prípade, ak by sa hlasovanie posunulo, tak by sa konalo 26. marca o tretej po obede. prípade, že budeme hlasovať dnes, keby ste teda chceli dnes hlasovať o pridelení tých uvedených správ, tak by vyvstala otázka, či ste za alebo proti tomu rozhodnutiu koordinátorov zo 7. marca. Takže dúfam, že som to povedal dosť jasne. Teraz budeme hlasovať. Poprvé o tom, či chceme hlasovať dnes. Chcete hlasovať dnes? To je to prvé hlasovanie. Takže ja by som navrhol, aby tu neboli nejaké pochybnosti, aby som navrhol, aby to bolo elektronické. Takže chceme hlasovať dnes. Tí, ktorí sú za dnes, nehlasujú za. Tí, ktorí sú za budúci týždeň, nehlasovať dneska, tak tí nehlasujú nie. What is it? Okay, we have three EPP too many, one SND. I have reported... Oznámili mi, že niekoľko poslancov hlasuje zavia- naviac, naviac hlasujú traja EPPáci. Asi to nie je náhoda. Za SAD tiež hlasuje o jedného poslanca viac, než má táto skupina nárok. Teraz je SAD v poriadku. A už aj EPP je v poriadku. Takže hlasujte. Nie, zase je tu problém. Jeden poslanec za EPP ešte je naviac. Už je to v poriadku, tak hlasujte. Hlasovanie otvorené. Znova jeden poslanec za EPP naviac. Znova je to v poriadku, takže hlasujeme. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. 31 bolo za, 25 bolo proti, takže hlasovať sa bude dnes. 31 poslancov chcelo hlasovať dnes, 25 neskôr, takže ideme hlasovať teraz. A teraz, či podporíte alebo nepodporíte odporúčanie koordinátorov, pokiaľ ide o pridelenie týchto dvoch dokumentov v súvislosti s ochranou údajov. Nariadenie, zelený, smernica, SAD. Takže elektronické hlasovanie. Súhlasíte s týmto rozhodnutím koordinátorov, Simon? Pán predseda, k rokovaciemu poriadku pre kolegov, ktorí neboli na koordinátoroch, rád by som vyhlásil, že stanovisko EPP je také, že my nenapadáme využitie budového systému. Ide o správu, o ktorej dnes hlasujeme, ako EPP požadovalo už v januári 2011, aby túto správu dostalo. Nie 2012, 2011 sme vyjadrili záujem o túto správu. Bodový systém však nebol využitý, bol zneužitý bol zneužívaný po celý rok a preto sme sa cítili povinní hlasovať o toto, požadovať toto procedurálne hlasovanie dnes. Takže nie sme proti bodovému systému, len by sme boli radi, keby sa to riešilo konsenzuálnejším spôsobom, to pridelovanie správ. Ďakujem. Dobre. Takže EPP vyslovilo svoje stanovisko, svoju pozíciu. Čiže teraz môžeme hlasovať o pridelení tých správ. Hlasovanie otvorené. Hlasujte elektronicky. Now, one EPP too many. Znova niekto z EPP musí prestať hlasovať. Môže to v poriadku. 32 hlasov za, 26 proti. Nezdržal sa nikto. Čiže tie správy budú pridelené podľa bodového systému. Dobre teda. Takže poďme teraz podľa programu. Takže ďakujem všetkým, čo prišli na to hlasovanie. A teraz poprosím o pokoj v sále. Again, dear colleagues, please those leaving the room, do it as quiet as possible so that we can... Tí, ktorí odchádzate, prosím, uh, odíte rýchlo, aby sme mohli pokračovať. I said silence. Please, if you help us. Ešte raz prosím o pokoj v sále. Poďme k nášmu nabitému programu. Budeme dávať pozor na čas, ale vidím, že pani Wikström by sa chcela vyrieť ešte k hlasovaniu, ktoré prebehlo. Takže nech sa aj páči. Nie, nie, nechcem sa vedvať k hlasovaniu. Chcem sa vedieť k jednému bodu, inému bodu. Pán predseda, chcela by som sa vyjadriť k smrti piatich migrantov, ku ktorej došlo tento víkend. Oni zahynuli v Stredozemnom mori v snahe dostať sa z Libie na Sicíliu, na európske územie. Stovky osôb za posledné dní prišli do Lampedúzy. Niektorí z nich budú okamžite repatriovaní po tých napätiach medzi Talianskom a Maltou vzhľadom na uzavretie prístavu v Lampedúze. Čiže, pán predseda, vracia sa nám to, čo sa dialo už v minulosti. Ľudia znova prichádzajú o život v Stredozemnom mori v snahe dospieť na európske pobrežia. ste si spomínate, že sme ako Líbe vycestovali na Sicíliu. Bol to minulý rok, ja som predsedala delegácii Líbe. A my sme niektoré tie čečenská alebo migračné centrá navštívili a talianské organizme upozornili na viacero nezrovnalostí. Ja som zaslala takýto list, žiadala som o ďalšie informácie, pretože Lampedusa je vraj nebezpečný prístav pre migrantov, nevšak pre turistov a rybárov. Reakcia talianských orgánov e, sa vraj finalizuje, ale je to už veľmi dlho, čo som nedostala žiadne informácie, už je to viac než dva mesiace. No a práve preto chcem kolegom, ktorí boli súčasťou delegácie, zaslať návrh otázky na ústne odpovedanie túto skupy mohli predložiť politické skupiny, aby vyzvali radu a komisiu ku konkrétnym krokom. Ja to spravím, ako náhle to bude možné v mene mojej skupiny. O čo mi ide? Ide mi o to, aby sme zabezpečili náležité prístupovanie na základe žiavania ľudských práv a na základe ochrany možných žiadateľov o azyl pred eh, smrťou alebo repatriáciou Takže toto je ten náš cieľ a ja teda e, dúfam, že kolegovia túto otázku podporia a vám ďakujem, pán predseda, že ste mi dali priestor. Ďakujem pekne, pani Wikström, súhlasíme s vami. Ďakujeme za vaše vyjadrenie. Áno, otázka je to veľmi citlivá. A tuším, pán Brons sa hlási o slovo k tej istej veci. Prosím, ale buďte struční. Áno, áno, ja súhlasím s tým, čo povedala pani Wikström teda, že je to veľká tragédia, ktorá nás naplňa smutkom, ale možno by sa tomu dalo predísť, keby sme všetkým Libyčanom vysvetlili, že demokracia je teraz už aj v ich krajine a že teraz je na čase, aby zostali v krajine a aby zabezpečili zachovanie tejto demokracie, teda, že nie je na čase unikať pred demokraciou. Pani Wikström, v celom Stredomorí sú teraz dva prístavy, ktoré sa považujú za nebezpečné a je to Lampedusa a Líbia. Prepačte, ja na tom trvám. A toto je vyhlásenie tejto delegácie, o ktorej som sa podelila s vami minulý rok, takže prosím, neotvárajme diskusiu, ale postupujme tak, ako som povedala. Ja zašlem členom delegácie tú otázku, urobím to, čo možno najskôr. Áno, áno, pani Wikström, pokoj. Nepúšťajme sa do žiadnych diskusí, už vôbec nie prierezových, o otázke, ktorá nie je na našom programe. Lebo ten program je už tak či tak nabitý. Máme pred sebou 5 bodov. K dispozícii máme asi 3 hodiny. Takže naozaj narábajme s časom veľmi pozorne Teraz bod číslo 4, máme na to 30 minút, to sú všeobecné ustanovenia, Fond pre azyl a migráciu a nástroj pre finančnú podporu. Máme tu prezentáciu komisie a výmenu názorov. Programy v oblasti vnútra na obdobie 2020. Máme tu nariadenie pokiaľ ide o financovanie a modality, pokiaľ ide o spolufinancovanie, prípravu a schvalovanie národných programov. No a k tomuto asi teraz vypočujeme komisiu a potom spravodajcu pána Fontanu za EFD. A potom bude aj priestor na diskusiu, ale ešte raz upozorňujem, pozor na čas, máme pred sebou ešte 5 bodov. Takže 30 minút máme na tento bod. A slovo dostáva zastupca komisie pani Pajk. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň, dámy a páni. Boli 4 až 7 spolu súvisia. Ide o balíček vnútra v rámci viedočného finančného rámca. Stefano Mancevisi, regionálny riaditeľ, tu bol 29. novembra vo vašom výbore a predstavil vám tie hlavné línie návrhu komisie. V tom čase ešte neboli k dispozícii všetky preklady, takže toto je prvá príležitosť na diskutovanie, ktorú máme po tom, čo sú preklady k dispozícii vo všetkých jazykoch. Takže máme pre poslancov k dispozícii informácie. Komis- pardon, sekretariat by to mal rozdať. Je to taká PowerPointová prezentácia, ktorá je podľa mňa dobrým východiskom a tiež sme vám zaslali e, také vysvetlenie, e, ktoré sa týka diskusí a stavu diskusí v rade. Takže takýchto dokumenty vám budeme dodávať pravidelne. Už ste ich dostali 8. A toto isté dostáva aj rada. Takže pokiaľ ide o diskusie v rade, pod dánským predsedníctvom vznikla skupina ad hoc, ktorá sa zaoberá týmto balíčkom MFF. Zaoberajú sa aj spravodlivosťou, ale pokiaľ ide o balíčok vnútra, máme tu zastupcov predsedníctva, no a môžem povedať, že pre všetky tie nástroje sa dosahuje pokrok. Takže my ako komisia sa z toho tešíme a iste aj predsedníctvo budú zaujímať názory stených poslancov. 1% rozpočtu EÚ v súčasnom väzočnom finančnom rámci predstavujú výdavky na vnútro a to by malo platiť aj pre budúci MFF. Ale ide o 40-percentné navýšenie medzi súčasným a budúcim viacočným finančným rámcom čo odráža podľa mňa tú dôležitosť, ktorú pripisujeme financovaniu týchto politik a týmto politikám ako takým. Tento balíček financovania pre vnútro e, zahrňa aj agentúry činné v oblasti vnútra a tiež informačné systémy, ktoré buď to už existujú alebo sa pripravujú. Je to hlavne vízový informačný systém, šengenský informačný systém 2 a Eurodoc a e, samozrejme agentúra pre informačné technológie, e, ktorá by mala riadiť tieto systémy. Rada by som sa však nezamrala na dva nové fondy. Je to Fond pre azyl a migráciu a Fond pre vnútornú bezpečnosť. Zhrnula by som ten všeobecný prístup najskôr a potom by som sa vyjadrila stručne k tomu prvému nástroju, ktorý je predmetom diskusie dnes. Uh, 8,5 miliardy eur a toto je balík, ktorý majú mať dispozícii tieto dva veľké fondy. Skúsenosti do súčasného viacočného finančného rámca sú veľmi pozitívne, ale pokiaľ ide o nástroje, ktoré máme a ich e, kapacitu e, dostať tým výzvam, ktoré v oblasti vnútra, e, tak tam ešte máme čo to zlepšovať. Máme štyri fondy a dva programy do sa by sme mali mať dva fondy, ten pre azyl a ten pre vnútornú bezpečnosť a ten by mal byť spoločný. A my teraz presne o tomto mechanizme budeme hovoriť. Teda, že ten druhý nástroj nemôžeme vnímať oddelenie od toho prvého nástroja. To je to nariadenie podľa bodu 4. Z tých 8,5 miliardy eur dve tretiny pôjdu v rámci vzdielaného manažmentu na národné programy dohodnuté na bezročnej báze s členskými štátmi. Asi viete, že podľa súčasných fondov tie národné programy sa pripravujú výročne, čo samozrejme predstavuje určité obmedzenia. Väčšina tých prostriedkov bude alokovaná na začiatku bezročného finančného rámca, teda tohto obdobia väčšina na základe nejakej základnej sumy a to vám vysvetlím, keď sa dostaneme k jednotlivým nástrojom. A niektoré prostriedky budú k dispozícii v rámci tej flexibilnej zložky, tak aby členské štáty mali motiváciu prioritarizovať určité kroky, hlavne pokiaľ budeme hovoriť o tých fondoch pre azyl a vnútornú bezpečnosť, tak vám presne poviem, aké nástroje mám na mysli. Takže Tiež je tu možnosť v roku 2017 eh, zrealizovať takú previerku v polčase, ktorá by mohla viesť k navýšeniu národných programov vzhľadom na vývoj v oblastiach azyl, migrácia a vnútorná bezpečnosť. Takže dve tretiny toho financovania to je zdieľané riadenie, jedna tretina toto je priame riadenie alebo priamy management na kroky Európskej únie, núdzovú pomoc, a kroky, alebo teda aktivity v tretich krajinách. A toto tiež spada teda po ten priamy management. O tom budem hovoriť, keď budem hovoriť o programe Smart Borders. Takže to tiež bude spadať pod ten komponent priamého riadenia. Prečo sme mali viacero špecifických nástrojov? Myslím, že aj môj generálny to vysvetlil keď tu bol v novembri, bolo to preto, lebo tu máme ustanovenia zmluv, ktorými sa riadi zapojenie členských štátov. Preto sme potrebovali tri vertikálne nástroje. To je e, Fond pre azyl a migráciu a Fond e, e, pre vnútornú bezpečnosť a políciu, hranice a víza, ale čo toto všetko má spoločné, je ten mechanizmus a to je ten spoločný rámec, ktorý teraz je predmetom diskusie v rámci bodu 4. Takže zhrnula by som výhody tohto horizontálneho nástroja. Poprvé, vyhneme sa duplicite, pokiaľ ide o ustanovenia, ktorými sa riadia jednotlivé fondy. Po druhé, zjednodušenie a konzistentnosť. Rovnaké pravidlá budú platiť pre všetkých príjemcov. Čiže členské štáty a iní príjemcovia budú lepšie chápať, ako tieto fondy fungujú a to asi zlepší prístupnosť, dostupnosť týchto fondov. A po tretie, je to taký prierezový prístup eh, k oblasti vnútra, napríklad dialog s členskými štátmi o prioritách v oblasti vnútra, financovanie na 7 rokov, spoločný výbor pre fondy a tak ďalej. Takže Teraz by som sa špecificky vyjadila k niektorým z tých charakteristík, ktoré vykazuje toto rámcové nariadenie, o ktorom tu teraz hovoríme. Chcem upozorniť najmä na tú komponentu zdieľaného riadenia a ten programovací prístup. Sú tu dve také črty, ktoré podľa mňa budú veľmi zaujímať tento výbor. Poprvé, partnerstvo. Princíp partnerstva, ktorý bol zakotvený v existujúcich ustanoveniach, ale nerozvinul sa tak ako v niektorých iných oblastiach financovaných EÚ a my chceme teda podporiť členské štáty, aby pripravili a implementovali svoje programy v partnerstve s relevantnými aktérmi, ktorí budú tie jednotlivé aktivity realizovať. A po druhé, inovácia. Toto je dialog o politike medzi komisiou a členskými štátmi tento dialog bude prebiehať zrejme v roku 2013 a bude to teda príležitosť pre komisiu a členské štáty, aby sa dohodli na tých prioritách a cieľoch v príslušnej krajine, teda aké ciele by sa mali dosiahnuť v danom období. No a po ukončení tohto dialógu toto bude potvrdené v zápisnici alebo v korešpondencii. No a potom štáty zašlu ten viacročný program. Jeden program bude pre Fond pre azyl a migráciu a druhý pre Fond pre vnútornú bezpečnosť. Ďalšie prvky, ktoré by som chcela dať do pozornosti steným poslancom, pokiaľ ide o riašenie, riadenie a kontrolu, finančné riadenie, tak tam sme sa inšpirovali ustanoveniami, ktoré sa uplatňujú v prípade ďalších nástrojov vzdelaného riadenia, to sú štruktúralne fondy a plnohospodárstvo, ale uplatňujeme proporcionálny prístup v tom dokumente, v vysvetlivkách, ktoré sme sa tu dali a on to rozdal poslancom, tak tam hovoríme o tých e, systémoch kontroly a riadenia do detajlov. Nechcem tu teraz vlastne celé rozvádzať, ale na otázky rada odpoviem. Ešte by som chcel spomenúť jednu konkrétnu črtu toho e, centralizovaného riadenia. To sa uvádza v tomto ustanovení a ešte lepšie to rozpracujem v prezentácii o tých fondoch. Ide o možnosť e, využívať prostriedky mimo Európskej únie, vydávať prostriedky mimo Európskej únie. Myslíme si, že politiky vnútra majú aj externý aspekt a preto by tam mala byť možnosť v niektorých prípadoch vydať prostriedky v tretich krajinách. Ale treba dávať pozor, aby to nebol, boli situácie konfliktu, E, teda aby to neboli aktivity zamerané na rozvoj, ale skôr ide o to, aby sa príjmali opatrenia v oblasti vnútra, ktoré budú efektívne e, vzhľadom na e, tú komponentu tretich krajín. Takže toľko na úvod z mojej strany, len chcem povedať, že ide o rámcové nariadenie, ktoré predstavuje taký rámec pre Fond pre azyl a migráciu a Fond pre vnútorné hranice. Ďakujeme. Ešte predtým, ako dáme slovo pánovi Fontánovi ako spravodajcovi, by sme si chceli vypočuť stručne radu. Ak teda chce rada obohatiť diskusiu, nech sa páči, dánske predsedníctvo, máte slovo. Je to pani Möller. Thank you very much, Chair. <coughs> Sorry, thank you and good afternoon to you. Ďakujem pekne, pán predseda. Prajem všetkým príjemné popoludne. Som skutočne veľmi rada, že som dnes mohla sem prísť a mohla sa stretnúť s poslankyne poslancami. Pevne verím, že budeme mať možnosť sa stretnúť aj s pravodajcami. Budem skutočne stručná. Chcel by som povedať, že predsedníctvo samozrejme chce informovať vašich členov. To, o čom hovorila pani Pike, čo je teda e, novovytvorená ad hoc pracovná skupina, tu ide o obdobie 2014-2020 a ja som sa dnes prišla ako predsednička tej časti, tej pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá vnútornými záležitosťami. A my sa to zaoberáme štvormi, štyrmi nástrojmi, ktoré sú vlastne dnes na našom programe. Koreper vytvoril túto pracovnú skupinu 10. januára. Pracovná skupina sa zodpovedá priamo Koreperu a informuje samozrejme aj ďalšie úrovni Skifa, Kosi, Jax. Naše rokovania samozrejme nemôžu, tak povedať, anticipovať to, ako dopadnú diskusie o finančnom rámci 2014-2020. My sa zaoberáme vlastne všetkým, len nie konkrétnymi číslami. Predsedníctvo sa zaoberá návrhmi, považuje ich za balík Práve preto je tu jeden tým, ktorý je zodpovedný za všetky tie nástroje týkajúce sa vnútorných záležitostí. My si myslíme, že takýto prístup je prospešný a že takto je možné lepšie reštrukturalizovať prostriedky v danej oblasti. Predsedníctvo chce dosiahnuť eh, čo najvyššiu mieru pokroku eh, v celom tom balíku, preto sme naplánovali 16 dní venovať počas predsedníctva týmto otázkam. Tá veľká väčšina práce je ešte pred nami a práve preto sa Polieham na vaše pochopenie, že vás momentálne môžem informovať iba skutočne stručne, ale iste budú ďalšie príležitosti v blízkej budúcnosti a budeme môcť diskutovať detaľnejšie. Ja by som namiesto toho si radšej dnes vypočula vaše otázky, prípadne komentáre. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz spravodajca a potom diskusia. Nech sa páči, slovo pán Lorenzo Fontána. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj komisii za poskytnuté informácie. Myslím si, že tá správa má skôr taký technický charakter. Ja sa pokúsim položiť e, otázky, ktoré sa týkajú jednotlivých kritérií, aby sme vedeli, čo vlastne chceme implementovať. Hovorí sa tu o tretich štátoch a preto by som chcel položiť komisii otázku. Akým spôsobom by sa dalo kontrolovať tieto rozličné fondy, myslím tu vo vzťahu k tretím štátom, kde tu o controlling, to je pre mňa veľmi dôležitý, dôležitá vec, netýka sa len tretich štátov, ale aj tých projektov, ktoré majú byť implementované v rámci EÚ. Vieme, že častokrát žiaľ sa veci vyvinú tak, že tie prostriedky sa využívajú nesprávnym spôsobom alebo v nízkej miere. A zo strednodobého hľadiska je dôležité samozrejme preveriť všetky uplatňované postupy. A ja by som sa chcel spýtať, že či ten strednodobý prístup e, e, nie je trošku taký mm, veľmi dlhodobý alebo ďaleko v budúcnosti. je Tu predsa o veľké finančné obnosy. Preto vystáva otázka, či sme nemali zaviesť nejaké nové kontrolné mechanizmy alebo nejaké iné. A potom ďalšia vec, ktorou sa chcem zaoberať vo vzťahu k núdzovej pomoci. Vieme, že žiaľ častokrát nastáva situácia, že dochádza k núdzovým prípadom, ktoré sú veľmi závažné. Zažili sme to aj pred rokom. Bola tu silná vlna imigrácie z arabských štátov a potom viaceré členské štáty mali veľké problémy. Preto sa chcem spýtať. A je to tak, že niektoré členské štáty sa cítili byť ponechané v štychu zo strany EÚ, preto by som sa chcel spýtať, či budú nejaké núdzové postupy, ktoré by mali riešiť takúto situáciu, ktoré by sa mali zamerať na takéto situácie, ktoré vedú skutočne k obrovským problémom na úrovni členských štátov. Ja som samozrejme otvorený diskutovať s kolegami o jednotlivých prípadoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Otvárame teraz diskusiu a najprv dostane slovo pán Mulder. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám otázku. Myslím si, že by som chcel adresovať komisii. Myslím si, že parlament vyjadril to želanie, aby sme tu mali hodnotiaci mechanizmus pre Schengen, aby sme to mali pravidelné informácie z tohoto hodnotenia a samozrejme vyžaduje si to e, špecifické prostriedky na úrovni personálu, aby sa to vykonalo. Ja som sa spýtať, či to funguje. Áno, ďakujem pekne, pani Keller. Thanks a lot. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pani Pajek za prezentáciu, ktorá bola veľmi zaujímavá. Samozrejme aj tie dokumenty, bolo, boli veľmi zaujímavé, ktoré sa týkajú vedačného finančného rámca. Mám samozrejme mnoho otázok a komentárov, ktoré sa týkajú všeobecných ustanovení. Pevne verím, že sa môžem všetko spýtať. O všeobecnosti by som chcel povedať, že nám nevadí vytváranie tých dvoch fondov na miesto štyroch, lebo podľa nášho názoru to bude lepšie administrovateľné. No a mne by zaujímalo, čo sa týka alokácie, ako to bude, to znamená, že aké finančné objemy, aby, tu, aby sme vedeli, že ako to bude s utečenským fondom, potom ako to bude s repatriáciou a tak ďalej, to je veľmi zásadné. No a Európsky parlament samozrejme musí mať možnosť rozhodnúť o tom, ako sa budú vyjať jednotlivé prioritné oblasti. No a tu mám k tomu ďalšie otázky, lebo z toho návrhu vieme, že členské štáty majú vypracovať svoje, svoje ciele, potom je tu dialog o politikách, potom sú ďalšie kroky a potom tie konkrétne ciele si vytvárajú samotné členské štáty. Podľa môjho názoru to vytvára takú šedú, neprehľadnú oblasť. To je, to je určite neprehľadná oblasť pre Európsky parlament a myslím si, že bolo by dôležité ju práve zredukovať. Mohli by ste to nieko vysvetliť? A to sa týka aj tých cieľov, kto ich stanoví a na akom základe. Okrem toho, revízia rozpočtu, ktorý ste nám doručili trošku neskôr, ale predsa, tak z nej vyplýva, že prostriedky EÚ by sa mali zameriavať na činnosti, ktoré vedú k pridanej hodnote, ako aj na aktivity, ktoré ináč by členské štáty nemohli financovať. Myslím si, že toto by sme mali zdôrazniť, že európske prostriedky by nemali ísť do aktivít, ktoré tak či tak vykonajú členské štáty. Keď si pozrieme revíziu rozpočtu, tak tu vidím také veci, ako napríklad, že nemecká vláda využila financovanie EÚ, aby vytvorila nejaké nové pozície na letisku Lorimbergu. Takže z toho sa financovali určité kroky, ktoré by sa tak či tak zrealizovali. Potom tu boli napríklad opatrenia ako školne prvé pomoci a tak ďalej. Takže podľa mňa to nie je nič doplňujúce. Jedne, že by teda nemecká vláda nevykonala takéto opatrenia a španielská vláda by nerealizovala tie kurzy prvej pomoci. Aký je váš názor na to? No a potom tu máme článok 16 všeobecných ustanovení, kde je uvedené, že kofinancovanie sa môže zvýšiť na 90%, tak by to znamenalo, že to opatrne by sa ináč nefinancovalo, ale potom tie dodatočné veci sú riešené tak, že to vlastne tu nedáva zmysel. No a potom, čo sa týka tých všeobecných ustanovení, je tu problém s, tým, s tými rozličnými právnymi základmi, z ktorých vychádzame. Dôležité je vidieť to, čo sa uplatňuje pre fond vnútornej bezpečnosti. No a potom ma zaujíma úloha národných parlamentov ako Európskeho parlamentu v rámci e, tohoto dialogu o politikách s členskými štátmi. Potom som veľmi rada, že ste veľmi jasne sa vyjadrili k tomu, že externá dimenzia by sa nemala orientovať na vývoj novú pomoc, že tu ide o externé aktivity. No ale ako to riešiť, keď tam bude nejaký konflikt, kde to nebude jasné, kto to rozhodne, či to je otázka rozvoju alebo vnútorných záležitostí, ako zabezpečíte to, aby sa implementovala táto koherentnosť, lebo to je vlastne to, kde to väčšinou nefunguje. Hodnotenie v polčase, je to výborné, že to bude, a budeme mať v tej istej dobe externé hodnotenie, lebo teraz tu máme externé hodnotenie v predchádzajúcom vedočnom finančného rámca, čo je trošku neskôr na toto finančné obdobie. Dostávame iba štatistické informácie, technické e, poznámky a nemáme tu informácie o tom, či sa podarilo dosiahnuť cieľ alebo nie a to je samozrejme to, čo sme chceli vedieť. Potom tu je monitorovací výbor a ako by to fungovalo, čo by vykonávali a dostávam sa už na záver. Spomínali ste aj to, že porušenie európskej legislatívy viedlo iba k finančným nápravom v nízkom počte prípadov. Prečo to tak je? Ak sa poruší zákon v rámci rozpočtového postupu, to musí mať predsa finančné dôsledky, takže to mne nie, nie je jasné. A to vlastne bolo všetko. Ďakujem pekne. Thank you. Herr Pirker, Sie haben das Wort. Pán Pirker, máte slovo. Thank you very much, Mr. President. Uh... Ďakujem pekne. Pán predseda. Na úvod by som sa chcel dotknúť tých zásadných cieľov. Myslím si, že tie nástroje, o ktorých tu diskutujeme teraz, môžu byť nástroje, ktoré nám skutočne priestore slobody, bezpečnosti a práva pomôžu a dostaneme sa ďalej. Jednoducho preto, lebo je tu sná pracovať, aby sme dosiahli vyššiu mieru integrácie, to znamená, že aby sa viac kompetencií presunulo na európsku úroveň, aby sa veľmi efektívne využívali prostriedky pre spoločné kroky a aktivity v oblasti bezpečnosti, migrácia a azylu. Veľmi vítam, že sa vykoná určitá úprava a síce zjednodušenie, že to bude zníženie z 6 fondov na 2, kde budú jednotné mechanizmy, ktoré sa budú týkať spravovania. Chcel by som sa teraz zamer- zamerať na niektoré veci, ktoré považujem za veľmi pozitívne. Poprvé ide o to, že ide o navýšenie samotných fondov a to jednoducho preto, lebo existujú nové spoločenské úlohy, ktoré je nutné splňať v oblasti azylu, migrácie, ako aj v oblasti bezpečnosti. Keď si želáme viac od európskej úrovne, je nutné samozrejme zabezpečiť aj príslušné zdroje. Považujem za pozitívne, aby sme sa zamýšľali tým smerom, aby tu bola vyššia miera flexibility, aby tu bolo zjednodušenie samotných procesov, aby tu bolo viacročné finančné plánovanie Mala by tu byť ale tá možnosť, aby na základe aktuálnych dôvodov sa vykonali úpravy. To znamená, že ten návrh, ktorý tu je, aby sa tam zapojil, toto zapracoval politický dialog, nie dodatočne, ale počas samotných procesov, podľa mňa to je veľmi dôležité, viacročný princíp áno, ale úpravy, no samozrejme nevieme, ako sa vyvinie kriminalita, migračné toky, takže tu bude dôležité samozrejme reagovať podľa aktuálnej situácie. Považujem za dôležité, aby z hľadiska centrálnej, pre centrálnu administráciu, administratívu sa zabezpečilo viac prostriedkov. Chcem mať takúto formu administratívy. Myslím si, že ešte tu bude kritika členských štátov, často čo aj e, oprávnená, že oni by chceli iné riešenie, ale jednoducho nemôžeme ísť inou cestou, keď chceme mať viac integrácie, viac európskych akcentov. Keď si pozriete to, ako sa organizuje okamžitá pomoc a aj financovanie, tak si myslím, že tým, že Európska komisia poskytuje predfinancovanie výške 4%, podľa mňa je to dobré riešenie a nemyslím si, že pohľadávky alebo požiadavky členských štátov na zvýšenú mieru predfinancovania boli, by bola dobrá požiadavka. Jednoducho, podľa mňa by sa takýmto spôsobom realizovali projekty, ktoré by neboli dostatočne e, efektívne, do ktorých by členské štáty nechceli investovať. Takže podľa mňa je dobré, že tu máme určitý mechanizmus, ktorý slúži selekcii, takto môžeme vytvoriť dobré mechanizmy a podľa toho sa môžeme riadiť a vytriediť tie projekty. Myslím si, že je dobré, že je tu úvaha, aby pre okamžitú pomoc boli ad hoc akcie, ktoré si vyžadujú rýchle konanie a že aby sa tam poskytlo financovanie vo výške 100%. V tejto súvislosti by som chcel predložiť jeden návrh a síce, že keď je nevyhnutné poskytnúť okamžitú pomoc z dôvodu deficitov, nedostatkov, ehm, straženia národných hraníc, a že tam teda bolo pochybenie na strane členského štátu, tak tam musí byť spolufinancovanie. Tam by som nechcel, aby tam bolo 100%, lebo jednoducho nikto niečo zanedbal a preto e, nie je dôvod, aby sa zafinancovalo dané opatrenie. Preto je dôležité, aby komisia si to na novo premyslela a aby sa e, tento nedostatok odstránil. Či tých 5% na technickú pomoc, či to je dostačujúce, to neviem nejako posúdiť Poprosil by som ale, aby sa to ešte premyslelo, zapracovalo, či to je dostačujúce alebo nie. A ako posledný bod by som chcel spomenúť, a to je otázka vlastne na komisiu, chcel by som sa informovať, čo sa týka bodu 6.3.2, tak tam sú jednotlivé ciele, ciele v oblasti azylu a potom migračného fondu. A potom je tam bod C, kde je uvedené podpora oprávnených a efektívnych stratégií návratu v členských štátoch. Tu sa spýta, čo to vlastne znamená. Obsahová hľadiska to pre mňa nie je pochopiteľné. A primeraný, oprávnený, to sa dá interpretovať rozličným spôsobom. A čo sú to tie stratégie návratu v členských štátoch, to neviem. A ďalšia vec, čo ma zaujímalo, to je v bode D, tam sa spomína rozdelenie zodpovedností medzi členské štáty. Toto by malo byť podporované, pokiaľ viem. Ako právny základ tu máme Dublin. To znamená, že tento miest, ten štát prvého kontaktu je zodpovedný za realizovanie toho azylového procesu. Prečo toto je tak nejasne napísané, že by sa mala rozdeliť zodpovednosť, keď predsa máme Dublin a pričom Dublin jednoznačne definuje zodpovednosť za tieto postupy. To ste dve otázky, ktoré by som bol rád, keby ste mi zodpovedali. Ďakujem pekne. Vielen Dank, Mr. Bronx. Ďakujem pekne. A teraz pán Bronx. No, takže čo keby štáty západu a E, štáty Európskej únie, ako napríklad aj Spojené kráľovstvo, vynakladali menšie úsilie na to, aby narušovali situáciu napríklad e, v Severnej Afrike, potom by sme nemuseli vynaložiť tých 8 miliard eur, ktoré sme spomínali, na to, aby sme prichýlili týchto utečencov. Takže možno, že by bolo samozrejme dobre poskytnúť e, nejaké útočisko pre, pre určitých lodí, ale potom si musíme vedomiť to ďalšie opatrenia, ako napríklad Ehm, opatrenia, ktoré slúžia na to, aby sa tí ľudia usídli v našich krajinách. Jednoducho, celé to vedie potom k tomu, že ľudia opúšťajú svoje domy a utekajú tak povedať pred demokraciou. Takže dôležité je, aby sme poskytli týmto ľuďom aj možnosť návratu. To by bola tá správna politika návratu. Ďakujem. A ešte dáme slovo pani Hirš. Ähm, Ďakujem pekne, pán predseda. Vo všeobecnosti by som chcela povedať, že je dobré, že sa spájajú tie existujúce fondy. To má isté tú výhodu, že potom sa zvýši miera transparentnosti. Zároveň by som chcel nadviazať na predrečničku že dôležité si uvedomiť, ako sú rozdelené finančné prostriedky podľa jednotlivých tém. To je dôležité, aby Európske parlament si mohol stanoviť e, určité ťažiska, aby sme e, vedeli, že či to ide v prospech jedného cieľu alebo viacerých cieľov. Kontrola zo strany Európskeho parlamentu je veľmi dôležitá a potom samozrejme podobné diskusie sme mali aj na výbore EMPL, tam ide o sociálny fond, tam sú podobné niektoré princípy, je možné pracovať s paušálnymi sumami, to dáva zmysel, lebo práve častokrát je o malé projekty, ktoré jednoducho by nefungovali dobre pri tých zložitých administratívnych postupoch a takto je možné podporiť aj menšie projekty a čo je nutné zabezpečiť je aj to, že členské štáty, keď dostanú finančné prostriedky, aby ich v reálnom čase aj poslali na tie združenia alebo spoločnosti, ktoré uskutočňujú tie projekty. Je známe sa sociálnej oblasti, že títo malí realizátori fondov musia to častokrát zafinancovať celé a chýba im potom likvidita, pričom členské štáty už tie peniaze dostali od Európskej komisie, tak toto je nutné vyriešiť. Ďakujem pekne. Také. Mrs. Fajon. Ďakujem, John. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že keď budeme spájať jednotlivé fondy dohromady, to je dobrá myšlienka, ale nemalo by to znižovať efektivitu jednotlivých fondov. Mm, nemali by sme takýmto spôsobom krátiť tie prostriedky, ktoré sú k dispozícii. Nechcem ísť do podrobností, ale Chcela by som adresovať komisii zo pár konkrétnych otázok, pokiaľ ide o monitorovanie vyplácania prostriedkov z fondov. Dnes Lampedusa a Sicília e, tu už boli spomenuté. Ja som navštívila jedno z azylových centier a videli sme, že talianská vláda dostáva finančné prostriedky z európskych fondov a takýmto spôsobom teda pomáha utečencom a nelegálnym pristahovacom. Ale tá, či tie čiastky, ktoré sú k dispozícii pre jednotlivca, sú veľmi malé. Tie fondy nedokázali zabezpečiť e, také veci, ako bol papier alebo malé televízory. A jedna z mimovládiek E, mala podozrenie, že tam dochádza k praniu peňazí. Takže otázka znie, ako by sme mohli predchádzať zneužívaniu pri vyplácaní prostriedkov vládam. A ako môžeme monitorovať čiastky, ktoré sú odovzdané tým, ktorí ich naozaj potrebujú na to, aby prežili. Navštívili sme aj Afriku, konkrétne Mali a niektoré z ďalších kritických krajín. A tam sme si všimli, že e, peniaze EÚ e, sa sú teda dostupné pre vlády, zatiaľ čo tie vlády sú skorumpované a preto sa tieto finančné prostriedky nedostávajú k tým najzraniteľnejším. Ako sa ubezpečíme, že sa tieto fondy dostávajú k tým príjimateľom, pre ktorých sú určené? Ďakujem veľmi pekne. Takže zazneli tu otázky a ja poprosím pani Pajk za komisiu, ak by mohla zodpovedať na tie otázky, ktoré tu zazneli, aby, stručne, ak by ste boli taká láskavá, aby sme mali ešte čas potom na ďalšie doplňujúce záležitosti. Ďakujem veľmi pekne. Nebudem odpovedať možno porade, budem sa snažiť na ne zodpovedať. Niektoré z otázok boli k, problematike Fondu pre azyl a migráciu a kolega bude práve ho, robiť k tomuto prezentáciu, takže možno on sa bude môcť vyjadriť práve k týmto otázkam, ktoré konkrétne zazneli k tejto problematike. Nuž a pokiaľ ide o to, čo zaznelo ohľadne hodnotiaceho mechanizmu pre Schengen, odpoveď znie, nástroj k ISF, teda nástroj ISF pre hranice a víza v rámci článku 13. Tam sa hovorí o technickej pomoci a poskytnutie pri pomoci implementá- pri implementácii. Pokiaľ členský štát potrebuje konať e, po e, zhodnotení, šengenskom zhodnotení, tak potom je tam ustanovenie, e, vďaka ktorému sa môže program upraviť, ale to neznamená, že dostanú viacej finančných prostriedkov Eh, ale očakáva sa, že si upravia ten viacročný plán, aby sa zabezpečilo, že naozaj tie nedostatky budú vyriešené. No a čo sa týka pripomienok ohľadne eh, okamžitej pomoci, v situá- najmä napríklad pri situáciách, ktorá vznikla minulý rok. Je mi ľúto, že členské štáty mali pocit, že sme ich nechali v štychu, tak povediac. Nemyslím si, že tomu tak bolo, najmä tie krajiny, ktoré boli najviac zasiahnuté, ako napríklad Taliansko. My sme úzko spolupracovali s Talianskom, a aby, sme, aby sme sa ubezpečili, že, mali, že, že majú dodatočné finančné prostriedky a diskutovalo sa o, o zmenách programu a tie kontakty boli veľmi čulé s talianskými úradmi a Takže problémom nebol, nebol nedostatok finančných prostriedkov. Ja viem, že niekedy je ťažké zareagovať veľmi rýchlo v takýchto okolnostiach, ale my sme nemali, naša skúsenosť nebola taká, že by niektorý z členských štátov bol nejakým spôsobom e, opustený vo svojich problémoch v rozpočte za rok 2011 tam, bolo, tam bol celý rad rozpočtových položiek, vďaka ktorým sa mohla e, poskytnúť dodatočná pomoc pri vzniku takých situácií, ako napríklad v Južnom e, Stredomori a aj v novom rozpočte 2012 máme rezervu, pokiaľ by vznikli podobné situácie. Mm, či už v oblasti Sedomoria alebo grécko-tureckej hranici. Na grécko-tureckej hranici samozrejme trápi nás aj ten e, incident počas víkendu, o ktorom ste hovorili. Včera sme o tom hovorili aj na Frontexe. Náš generál riaditeľ je dnes v Taliansku, takže nepochybne sa e, to bude ešte ďalej monitorovať, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať. No a pani Keller hovorila o celom rade bodov, Hovoríte o hodnotení súčasného programu, teda to, čo ste práve obdržali. Ne, nebudem to pripomienkovať podrobne, ale je dôležité, aby, eh, aby tam bola nejak, aby boli nejaké doplnky v rozpočte, aby sa ubezpečilo, že sa tým nenahrádzajú súčasné fondy, ale bohužiaľ nemám podklad na to, aby som sa podrobne mohla k tomu vyjadriť. Pokiaľ ide o to, ako sa ubezpečíme, že sa bude správne koordinovať z, z vonkajšej strany. My máme e, tie opatrenia v tretich krajinách sú priame, teda nie, nie je to možné v rámci zdieľaného riadenia, teda aby členské štáty konali. V, zásade teda tie, tie vonkajšie opatrenia sa týkajú priameho riadenia a e, ide tam o lepšiu mieru kontroly a posilnenú koordináciu aj za pomoci vonkajšej služby. Chceme sa uistiť, že sa neduplikujú finančné prostriedky ani iné vonkajšie nástroje a že je tam istá komplementarita takýchto nástrojov. Len pripomeniem, že tie finančné prostriedky, ktoré môžu byť vy, využité na okamžitú pomoc vo vzťahu k tretím krajinám ide o finančné prostriedky pre tieto krajiny. My plánujeme v článku 9 v rámcom nariadení, že napríklad môžeme spolupracovať s medzinárodnými organizáciami OSN či výborom um, Červeného kríža z UNHCR a tak ďalej. Takže tá možnosť čerpania prostriedkov v týchto tretich krajinách neznamená nutne, že idú tieto finančné prostriedky vládam týchto krajín. Pokiaľ ide o úlohu e, národných parlamentov a Európskeho parlamentu, chceme, teda pokiaľ ide o národné parlamenty, prebiehajú diskusie, začínajú diskusie v skupine ad hoc na rade, a ohľadne toho, ako by to partnerstvo mohlo fungovať a ako bude fungovať politický dialog. A nie je to žiadnym tajomstvom, že niektoré členské štáty majú pocit, že partnerstvo a politický dialog sú Um, akýmsi bremenom. Áno, zvyšuje sa tým bremeno, ale snažíme sa, aby sme sa teda od začiatku sústreďovali na ciele, ktoré majú byť dosiahnuté. V oznámení sme oznámili, že chceme zverejniť oznámenie ešte pred politickým dialogom, aby sme indikovali, aké budú tie hlavné ciele takéhoto dialogu, ako to bude fungovať a dúfame, že počas diskusí v parlamente k jednotlivým návrhom, že pokiaľ sú nejaké konkrétne záležitosti, ktoré chce parlament zdôrazniť, alebo pokiaľ máte e, pripomienky k podávaniu správ a, a komunikácii s vami, tak môžeme sa tomu venovať. Pokiaľ ide o ciele a ukazovatele, už v, pri jednotlivých nástrojoch sme uviedli um, príklady takýchto cieľov. Za pomoci členských štátov pripravíme konkrétne ciele a ukazovatele pre každý z nástrojov a samozrejme členské štáty ich môžu použiť pre, pre, pre národné programy, pre ktoré majú teda ciele, konkrétne ciele a ukazovatele. Poprosím kolegyňu Stefany Karion, aby sa ešte dotkla istých e, črt e, monitorovacieho mechanizmu, pretože to tu zaznelo a samozrejme aj zo strany pána spravodajcu. To tu zaznelo, je to pre ňoho dôležitá vec, takže ja poprosím moju kolegyňu. Áno, ďakujem, Belinda. Možno len, aby som uviedla do problematiky, pokiaľ ide o ten systém riadenia a kontrolu, pokiaľ ide o vzdelaný manažment. Návrh nariadenia zohľadňuje jeden veľmi podstatný element, ktorým je harmonizácia s inými systémami riadenia, vzdelaného riadenia. A tiež je to v súlade s revíziou finančného nariadenia, o ktorej sa práve hovorí. Takže ten systém bol zjednodušený značne, aby sme znižili počet úradov, aby sme objasnili kompetencie v oblasti kontroly. Takže je tu jasnejšie predelanie zodpovednosti členským štátom, tak aby sme zlepšili eh, to preplácanie. Ďalej tu bola otázka týkajúca sa toho, ako sa ubezpečíme, že tie prostriedky dostanú tí, ktorí na ne majú nárok. Toto sme naozaj zohľadnili, pretože ten fond funguje na základe preplácania, mechanizmu preplácania. To znamená, že je eh, potrebné tieto veci preplatiť, také, ktoré majú nárok na, prepla- na preplatenie. Ale e, doteraz takáto povinnosť tu nebola. To bol ten problém, ktorý sa týmto rieši. Pokiaľ ide o tie finančné korekcie v, záveri, v závere, nepochopila som celkom tú otázku, musím pripustiť. Áno, budú tam samozrejme finančné korekcie, pokiaľ nebude dodržiavaná úprava a dodržiavané povinnosti. Boli tu nejaké pochybnosti, ale ja by som rada objasnila, že s takýmito sankciami počítame, s takýmito finančnými korektúrami. Pán spravodajca, možno by ste to chceli stručne uzatvoriť. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Istotne budeme mať možnosť eh, ešte o tom s kolegami diskutovať neskôr pri práci na samotnej správe a ja sa teším, že sa budeme podrobne zaoberať niektorými otázkami. Chápem eh, vystúpenie komisie a som samozrejme, chcem povedať, že som k dispozícii kolegom, pokiaľ ide o túto správu. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Čas, aby sme, je čas, aby sme uzatvorili prvý bod prezentácie, ktoré sa týkajú viacročného finančného rámca v oblasti vnútorných záležitostí. Dovolte mi, aby som pripomenul, že spravodajcovia sa dohodli na následovnom časovom harmonograme. E, mal by byť workshop na konci apríla. Prezentácia návrhu správy by mala byť v máji, najneskôr v júni. Časová lehota na pozmeňovacie návrhy júl a potom v septembri by sa malo diskutovať pozmeňovací návrh, možno v oktobri, takže orientačné hlasovanie by sa malo udiať pravdepodobne v novembri. Pokiaľ ide o bod číslo 4, teda Fond pre azyl a migráciu a nástroj pre finančnú podporu, a pokiaľ ide o bod 5, 6 a 7, ktoré dnes po obede máme ešte na programe, dnes po obede, Takže pôjdeme teraz pre, na Fond pre azyl a migráciu. Spravodajkňou je pani Sylvie Guillaume, ale najprv si vypočujeme výklad komisie, potom bude následovať prvá výmena názorov a bude to podobná štruktúra ako počas bodu číslo 4, takže pani Pajk najprv uvedie tento bod, potom vystúpi zástupca dánskeho predsedníctva a potom pán spravodajca. Takže pani Pajk, nech sa páči. Áno, um, ja budem, takže ja to tentokrát nebudem, bude to môj kolega Stefano, ktorý bude prezentovať túto problematiku. Ďakujem veľmi pekne. Fond pre azyl a migráciu, teda zriadeň, návrh na zriadenie takéhoto fondu si kladie za cieľ dosiahnuť jednotný nástroj na podporu úsilia členských štátov a úlohy Európskej únie v oblasti azylu a migrácie a stavia na, súčasnom, na súčasných nástrojoch, najmä na troch fondoch ktoré sú v rámci Všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov, ale ide to ešte nad rámec týchto fondov, pretože sa predpokladajú aj ďalšie zjednodušenia. Napríklad je tu rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje migračná sieť. Keď sa pozrieme na súčasnú situáciu, pokiaľ ide o projekty a pilotné projekty, ktoré schválil rozpoč, rozpočtová, rozpočtový orgán. Sú tu aj iné oblasti, ktoré rieši tento návrh a snaží sa, snažíme sa tu o zjednodušenie a snažíme sa vo väčšej miere než predtým a tri z tých existujúcich fondov sa spájajú. Samozrejme, nie je tu len tak spájanie fondov ako také, pretože to by bolo, to by bolo len administratívna úloha, ale samozrejme chceme racionalizáciu, pokiaľ ide o zaobchádzanie, riadenie fondov. Sú tu oblasti, kde sa návrh zameriava možno viac na priority, ktoré sa objavili počas uplynulých rokov. Na príklad presídľovanie utečencov alebo relokácie v rámci EÚ napríklad, integrácia na miestnej a regionálnej úrovni, či posilňovanie, e, posilňovanie dobrovoľných návratov a tak ďalej e, návrh chce vyplniť medzery pokiaľ ide o súčasnú situáciu, respektíve čo nie je možné v rámci súčasnej situácie urobiť efektívnym spôsobom. Takže to sa týka napríklad e, opatrenia e, jednotlivých opatrení medzi krajinami, o ktorých hovorila už pani Belinda Pike, či hovorí sa tam o iných opatreniach, ktoré sú napojené na zákonnú migráciu či e, Fond pre integráciu. Sú to isté dividendy, tak povediac, pretože e, tá racionalizácia a zjednodušenie sa bude týkať súčasnej situácie, aj pokiaľ ide o zjednodušený rámec pre cieľové skupiny, e, pokiaľ pomyslíte na súčasnú situáciu a tá, tento problém sa tu objavil už viacejkrát, napríklad súčasná in, súčasné opatrenia pre integráciu, e, trikajúcu sa e, utečencov či zákonných migrantov. A to, tieto otázky sa nefinancujú z rovnakého toku financovania. Je tam rozšírená definícia e, o, naliehavej situácie, ktorú sme možno riešili takým komplexnejším spôsobom, teda situáciu náhleho prílivu um, utečencov z tretich krajín či ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. Rieš sa tam otázka zmiešaných tokov či um, potreby okamžitej pomoci v tretich krajinách. Tento návrh definuje aj program pre presidľovanie EÚ a tento program bude implementovaný uh, dynamickým spôsobom. Priority budú definované každé dva roky v zmysle mechanizmu, ktorý je podobný, respektíve stavia na tom, čo, e, teda čo bude schválené, dúfajme, koncom tohto mesiaca a čo sa teda týka programu pre presídľovanie EÚ, vieme, že parlament bude hlasovať o návrhu komisie koncom tohto mesiaca. Návrh takisto e, zahrnie aj problematiku podpory a financovania e, migračnej siete, ktorá bola zriadená v roku 2008 a Zároveň sa tam bude jednať o ciele tejto siete, ehm, hovoriť, bude sa tam hovoriť o zúča- jednotlivé zúčastnené strany, ktoré sú dôležité pri eh, implementácii cieľov tejto oblasti. Už bolo povedané, že fond bude obsahovať aj komponent týkajúci sa opatrení, ktoré budú prebiehať medzi jednotlivými krajinami. To už tu bolo povedané, takže k tomu sa už nebudem vrácať. A zakiaľ teda tie jednotlivé aktivity, ktoré možno financovať v rámci nástrojov sú rôznorodé, sú tam aj oblasti, kde bude povinné pre členské štáty, aby zaviedli opatrenia a e, implementovali programy, napríklad v oblasti azylu a spoločného európskeho azylového systému, oblasti integrácie a implementácie integračných stratégií na miestnej regionálnej úrovni, potom pokiaľ ide o dobrovoľné návraty a Ďalej, pokiaľ ide aj o solidaritu a zdieľanie zodpovednosti, najmä v oblasti presídľovania. Takže toto bude povinné. Nuž a pokiaľ ide o jednotlivé čiastky, komisia navrhuje celkový, celkovú čiastku trošičku menej než je 4 miliardy eur, teda 3,9 miliardy a z tejto čiastky, možno čosi viac ako 3,2 miliardy bude určených na programy členských štátov, takže skoro 84 Tých 16 zostávajúcich percent bude, bude riešiť komisia, prostredníctvom tzv. centralizovaného riadenia a ta, tie, tie, tieto čiastky budú určené na rozličné opatrenia. Už som tu o nich hovoril, napríklad pre e, vonkajší rozmer, či naliehavú pomoc, či migračnú sieť a tak ďalej. No a čo sa týka e, finančných prostriedkov pre členské štáty, tam tých 74 bude tvoriť tie základné čiastky na, a budú pridelené na začiatku finančného obdobia programu a 26, tých 26 bude napojených na ochotu členských štátov zapájať sa do konkrétnych eh, operácií, ktoré, mm, ktoré sú prioritne zakotvené v nástroje, napríklad pri problematike presídľovania, realokácií eh, a to je 21% a tých 5% bude určených na priebežné hodnotenie. Je dôležité upozorniť, že v porovnaní so súčasnou situáciou, kde mnohé, mnohé, mnohé organizácie majú problémy, pokiaľ ide o platby, celkový proces vyplácania, vzhľadom na to, že e, programy v, vo, v rámci fondov Ehm, často je tam situácia, kedy rozliční príjimatelia v rámci individuálnych programov musia vyčkať na to, než program skončí, aby, mo, aby, mohol byť, aby mohla byť vyplatená záverečná čiastka. Nož a toto sa práve v rámci tohto nového návrhu zmení, pretože členský štát bude môcť poslať komisii žiadosť o vy, platbu každý rok a tu môžete zahrnúť e, akúkoľvek platbu, e, ktorá bola teda vyplatená vykonávacej organizácii. Ja len by som možno zodpovedal na, ak dovolíte, zodpovedám na otázky, ktoré e, položil jeden z rečníkov počas predchádzajúcej časti a teda, že žiadna čiastka nie je vyčlenená pre oblasť politiky. E, komisia sa tak rozhodla, aby sme sa vyhli tomu, že dôjde k nejakým administratívnym komplikáciám e, pri riadení fondov um, um, ale to neznamená, že sú oblasti politiky, ktoré budú nejakým spôsobom zanedbávané pri implementácii týchto fondov, pretože sú oblasti, pre ktoré sú prostriedky vyčlenené. Napríklad, ako som povedal, ide o čiastky, ktoré sú tam pre problematiku relokácií, presídlovanie, aj pre teda sú na konkrétne kroky. To znamená, že takéto čiastky budú využité len uh, vtedy, ak sa členský štát zúčastní na takýchto operáciách. A ešte okrem toho sú tu oblasti, ktoré budú v rámci programov povinné, sú tu niektoré, ktoré nie sú povinné a samozrejme azyl patrí k tým povinným. Samozrejme potom tá, tá čiastka e, podľa komisie, tam by malo tam by malo prebehnúť hodnotenie každého členského štátu, pretože situácia, pokiaľ ide o o migračné toky nie je v každom z členských štátov samozrejme rovnaká a preto e, sa komisia chce e, vyhnúť e, pravidlu, ktorý, bol, platilo na všetkých a že by sme takýmto... Nechceme, chceme proste vzať do úvahy špecifickú situáciu v členských štátoch. Takže ďakujem veľmi pekne. Bene, grazie al dottore Signore per la puntuale... Ďakujem veľmi pekne komisii za naozaj veľmi kompletné vystúpenie a teraz by som dal priestor pani Molder za radu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Predsedníctvo sa dnes môže k tomuto návrhu vyjadriť iba stručne, teda ide o Fond pre azyl a migráciu. Tie návrhy, ktoré boli odprezentované pracovnej skupine v januári. Pracovná skupina teda sa nimi zaoberala. Mali sme možnosť požiadať komisiu o objasnenie. Prebehla prvá výmena názorov medzi členskými štátmi. Potom bolo prvé čítanie vo februári. Budúci týždeň budeme pokračovať Členské štáty vo všeobecnosti vítajú ten návrh komisie. aby sa tri existujúce fondy zlúčili v tomto jednom s cieľom zjednodušiť celý systém a zjednodušiť e, alebo sflexibilniť riedenie týchto, tohto fondu. Členské štáty e, novú štruktúru vyhodnocujú, ako aj jej dopady, pokiaľ ide o administratívne štruktúry a ďalšie dopady Diskusia o návrhu nariadenia začala teda iba vo februári, preto sa teda ešte nemôžem detaľnejšie k tomu vyjadriť, ale predsedníctvo sa teší na úzkú spoluprácu s parlamentom a samozrejme, že sme k dispozícii spravodajcovi na stretnutia, teda spravodajkyni, keď teda o to požiada. Ďakujem veľmi pekne dánskému predsedníctvu. A teraz pani Guillaume, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, za pár doplnkových vyjadrení po tej prezentácii tejto správy, ktorá bola naozaj veľmi kompletná, takže sa k tomu nebudem nejako veľmi vrácať na úvod. Chcem eh, teda povedať, že sa tu navrhuje viacero zjednodušení, ktoré vítam. Potvrdenie viacročného programovania čo podľa mňa umožní kontinuitu, hlavne pokiaľ ide o aktérov v teréne, ktorí naozaj potrebujú mať istotu v plánovaní svojich krokov. Ďalej je tu zlepšenie, pokiaľ ide o integráciu povinných kritérií, hlavne a pokiaľ ide o navrátenie, pričom sa kladie dôraz na dobrovoľné navrátenie, dobrovoľný návrat. Ďalej zlepšenie, pokiaľ ide o posilnenie pridanej hodnoty, európskej pridanej hodnoty financovaných projektov a tiež ďalšie zlepšenie. Tým je integrácia odkazu na situácie naliehavé. To je teda presne opísané, čo je naliehavá situácia, je to tam zadefinované tak aby sme mohli naozaj dobre reagovať v prípade takýchto naliehavých situácií. Takže to sú všetko tie zlepšenia, ktoré som chcela takto avizovať. Mám niekoľko ešte poznámok alebo otázníkov. Postupne to odprezentujem. A tiež aj tie kolegovia, predajcovia e, sa k tomu budú môcť vyjadriť. Takže na úvod azyl, alebo prvá vec azyl. Komisia tvrdí, že je dôležité to presunutie na podporu členských štátov. To je samozrejme dobrá vec, ale hoci sa to dosť zložite realizuje. Prosím, zabudajme na to, že členské štáty sa venujú preskúmaniu žiadosti o azyl. Takže e, je tu možnosť takéhoto presunu pokiaľ ide o preskúmávanie týchto žiadostí o azyl, v prípade teda ich veľkého počtu. Potom otázka integrácie. Jedným z cieľom, jedným z povinných cieľov je podporovať regionálne stratégie integrácie so zapojením regionálnych a lokálnych aktérov. A k tomu teda tak naozaj je, ak som to pochopila správne. A my radi budeme spolupracovať s komisiou aj s kolegami, aby títo miestni aktéry boli v tom procese programovania zapojení v čo možno najskoršej fáze, aby sme mohli čerpať z ich e, znalostí a skúseností. Ten fond sa e, sústreďuje na solidaritu, toto tu bolo spomenuté, ale konštatujeme, že sa tam neuvádza článok 80 ako právny základ a to je škoda, že sa to tam nevyužilo, tam možnosť spomenúť to takýmto formálnym spôsobom. A ešte dva body stručne. Mám pocit, že tá otázka alebo e, skutočnosť, že generiteľstvo sa venuje aj tej externej dimenzii, pokiaľ ide o migračné toky. No a tým sa dostávam k otázke, alebo to ma privádza k otázke, k určitého zmetku alebo prelínania s ďalšími externými otázkami, humanitárne otázky a tak ďalej. A ešte teda posledná vec. Zastupca komisie v závere hovoril o nejakej rovnováhe. Ja e, viem, že on nechce tie sumy a teraz e, všetky, aby sa predelili. Viem, že ide o flexibilitu, ale musíme byť naozaj veľmi obozretní, aby niektoré časti e, toho fondu, napríklad integrácia, neboli posunuté do úzadia lebo je to otázka veľmi, veľmi citlivá. Takže toľko teda z mojej strany, e, či už e, pripomienky alebo otázky v tejto fáze. Ďakujem pekne, dobre. A teraz poďme k ďalším rečníkom. Poprosím poslancov, aby boli struční, lebo už mečkáme. Teraz pani Wikström. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj komisii za naozaj veľmi e, kompletné informovanie nás o tomto novom fonde pre azyl a migráciu. Niekoľko vecí by som potrebovala zo strany komisie objasniť. Napríklad, či sú tam ustanovenia, aby sme reagovali na vytvorenie mechanizmu e, pripravenosti včasného varovania a krízového manažmentu. To je článok 31 v nariadení Dublin 2. V článku 6 v návrhu na vytvorenie tohto fondu som si všimla, formuláciu v tom zmysle, že kapacita členských štátov vytvárať, monitorovať a vyhodnocovať svoju politiku v oblasti azylu. A moja otázka znie, znamená to možné nové vývojové trendy v prípade politik, ako napríklad vytvorenie mechanizmov včasného varovania v rámci Dublinu 2, alebo týka sa to si iného pripravuje komisia samostatný rozpočtový riadok pre tento mechanizmus, hlavne vzhľadom na to, že sa zvýši pracovná záťaž a to dosť v značnej miere. To je teda mm, otázka z mojej strany, pán predseda. Ďakujem pekne. A teraz pani Hirš. Ďakujem pekne, pán predseda. Mnoho vecí tu už odznelo ja mám jednu konkrétnu otázku. Článok 19 horizontálneho nariadenia, tam sa hovorí o skupovaní pozemkov, o zákaze takéhoto skupovania v tomto nariadení, ale teraz máme článok 5, odsek 2a, kde sa diskutuje o tom, že kapacity um, ubytovania by mali byť zlepšené, takže existuje nejaký právny dôvod, prečo sa skupovanie pozemkov v rámci horizontálnej smernice zakazuje, lebo áno, najímanie možno má zmysel, ale Slovenska to možno nie je udržateľné. Takže existuje nejaký právny e, dôvod, prečo e, nákup e, pozemkov je vyňatý v rámci horizontálneho nariadenia a potom ešte koherentnosť s zazielovým balíkom, tá by mala byť daná. Napríklad hovoríme o téme umiestňovania do uh, väzení, že to nechceme ako Európsky parlament, ale to samozrejme znamená to, že v tejto oblasti bude potrebné vybudovať e, nové kapacity na ubytovanie e, samozrejme s podporou. Takže takáto koherentnosť, e, balíček by mal byť koherentný s týmto azylom s azylovým fondom. A potom ešte ďalšia vec, ktorú neviem, ako by som mala vykladať. V trojke e, sa hovorí o cieľoch, 2D, toto je solidarita a e, delba zodpovednosti. Týka sa to nejakého dobrovoľného e, postupu, pokiaľ ide o výmenu utečencov teda na dobrovoľnej báze, že by členské štáty mali možnosť obchádzať Dublin 2, teda ako si to mám vysvetliť, ako to mám prosím pekne interpretovať. Ďakujem pekne. A teraz pani Holmajer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja sa teším, že tento fond bude zriadený týmto nariadením, teda že sa blížime k konkrétnejšej definícii a že sa tým otvárajú aj konkrétne možnosti, niektoré zložitejšie otázky v rámci členských štátov v súvislosti s azylovým balíkom tak tieto ešte e, nejako posilniť, e, posilniť to finančné vybavenie. Ja by som sa chcel k trom problematikám. Poprvé, intenzívne bude potrebné pozhovorať sa o tom, ako to bude s pridelovaním tých prostriedkov členským štátom, podľa akých kritérií sa to bude diať. Ja som to z toho celkom dobre nevyrozumela. Po druhé, podobná vec, na akú poukázala pani Hirš, niektoré časti textu som si všimla, kde toto nariadenie napríklad používa úplne iné definície a iné pojmy ako zvyšok tých smerníc. A podľa mňa je potrebné dať pozor na to, aby veci boli naozaj jasne zadefinované a aby si možno neodporovali niektoré smernice, niektoré ustanovenia, aby sa tam teda neobjavovali odlišné definície, teda aby v prípade implementácie nevznikli nejaké problémy v členských štátoch, nejaké nezrovnalosti, napríklad e, téma rodinní príslušníci alebo téma, na ktorú poukázala kolegyňa Hirš, azylanti, žiadatelia o azyl, že či to bude dobrovoľná výmena, že musíme toto nariadenie vnímať aj e, v kontexte toho celého azylového balíka, aby sme postupovali naozaj konsekventne a aby sme mali jasný jazyk, jasné definície, aby to bolo všetko v súlade a a teda mm, toto by som navrhovala ešte, ešte vylepšiť, aby tá implementácia potom nevyšla. Skrátka kolega Tavares, nech sa páči. Ďakujem pekne, dnes budem hovoriť po portugalsky. Ak dovolíte, mám niekoľko všeobecnejších otázok k Fondu pre azyl a imigráciu. Zamerám sa teda na utečencov, lebo tam sme odvedli obrovský kus práce. A dúfam, že koncom tohto mesiaca sa nám podarí uzavrieť túto časť programu. Prvá všeobecná otázka k tomuto fondu z mojej strany nadviažem na tie obavy komisie, aby to e, celé teda bolo flexibilnejšie, e, širšie poňaté. Áno, ja to chápem, ale Európska parla- Európsky parlament by bol rád, keby sme tu mali väčšiu mieru demokratickej kontroly využívania týchto prostriedkov. To je hlavne pokiaľ ide o stanovovanie priorít, bol by som rád, keby sa parlament zapájal do stanovovania tých priorít. V opačnom prípade totiž možno tie priority bude definovať rada, a množstvo prostriedkov sa bude využívať v zásade na aktivity zamerané na návrat ľudí, um, čo je často finančne veľmi náročné, drahšie. Takže nám ide o to, aby sme zabezpečili náležité zapojenie Európskeho parlamentu do procesu stanovovania priorit. No a potom väčšia miera politického zamerania na využívanie tých prostriedkov. A potom ďalšie také otázky všeobecnejšieho charakteru, napríklad, či by mimovládne organizácie mali mať možnosť požiadať o prostriedky, napríklad medzinárodné mimovládne organizácie, už sa tu spomínalo, pani Guillaume to tuším povedala, že vnútroeurópska solidarita nie je v plnej miere rozvinutá. A potom otázka integračného fondu v tej forme, v akej bol známy v minulosti. No a dúfam, že ten prechod eh, k tomu megafondu eh, prebehol plynule a že tento fond bude možné využiť na náležitú integráciu pristahovalcov, pretože Niektorí z nich musia prejsť e, rôznymi testami, napríklad pri získavaní štátneho občianstva, aby teda tá e, miera integrácie, e, kultúrnej integrácie e, bola preukázaná. Ja sa teším, že tu máme takýto veľký fond, tak aby sme mali naozaj európsky program e, pre utečencov. A mňa by zaujímalo, či tie prostriedky, čas tých, ktoré idú do fondu pre utečencov, či tam bude k dispozícii aj taká zložka, ktorá bude financovať aktivity napríklad UNHCR, OSN, pretože potrebujeme peniaze pre krajiny tranzitu, mm, pretože tie pracujú tiež s utečencami. Máme spolufinancovanie, máme moduláciu, ale 6 tisíc miliónov eur pre krajiny zapojené do integrácie a do návratu. Takže musíme zabezpečiť trvalú udržateľnosť. Takže komisia navrhovala inú formu modulácie 6000 až 4000. Ja mám pocit, že toto je trošku extrémne a mali by sme prvnáde zohľadniť to, že pokiaľ ide o konkrétne krajiny, že ten návrh návratu, že toto je, alebo ten program návratu, že toto je um, tá najnákladnejšia zložka krajina ako napríklad Dánsko, tak tam majú naozaj roky skúsenosti. a potom sú tu krajiny, ktoré takéto programy nemajú, napríklad Španielsko alebo Maďarsko a tam to možno bude drahšie, len aby som teda uviedol zo pár príkladov. No a potom ešte to, ako sa stanovujú regionálne priority. Podľa mňa to nie je dostatočne flexibilné. Komisia využíva delegované údaje pri rozhodovaní o prioritách a minimálne po obdobie jedného roka sme sa snažili o to, aby parlament a rada tu mali rozhodovania, Ja by som bol rád, keby sa zaručilo, že Rada a parlament sa budú viac e, zapájať do stanovovania regionálnych priorít. A popri delegovaných aktoch, aktoch by som bol rád, keby vychádzali tieto regionálne priority aj z naliehavosti, lebo máme dvojročné priority, tak to aspoň ja vnímam, ktoré sa budú stanovovať. A my si pritom uvedomujeme, že tu boli určité problémy a pri stanovaní priorit na dlhšie obdobie, ale čo by sa udialo, keby došlo k nejakej naliehavej situácii v tom dvojročnom období komisia musí mať možnosť rozhodnúť sa, že istá oblasť by mala byť stanovená ako priorita vzhľadom na naliehavú situáciu. No a samozrejme, že je potrebné, aby rada a parlament s tým súhlasili. A ešte posledná otázka, bod 5 prílohy o regionálnych prioritách. Znova komisia tam odkazuje na irátskych a sírijských utečencov v Jordánsku a v Libanone ale tí utečenci nemusia byť e, nevyhnutne e, mať iracké štátne občianstvo. Môžu to byť napríklad osoby, ktoré, žili v, ktoré sú Libanonci, ale žili v Iraku a teraz sú utečencami. Takže by mali povedať, že sú to osoby pochádzajúce z územia Iraku a nie nevyhnutne Iračania. To by nemal byť problém zmeniť túto formuláciu. A zdá sa, že mučenie momentálne nie je priorita a to musíme zmeniť. Mr. Bro- sa páči, pán Brons. Yes, the European Union seems to talk with two Európska únia zdá sa, ako by hovorila o oblasti migrácie dvomi protichodnými hlasmi. Čo sa týka obyvateľov Európy, tak tam sa hovorí, že posilniť e, riadenie hraníc, to je voči teda občanom, posilniť e, politiku návratu, to je tejto správe. A zároveň tu máme také politiky, ktoré jednoducho sú protichodné s týmito spomínanými politikami Takže keď sem prídu nejakí migranti nelegálni, tak tá pravdepodobnosť, že sa vrátia späť, je nízka. Napríklad také štáty ako Taliansko, aj keď sa to snažili vykonať, tak boli kritizované ostatnými členmi Európskej únie. Táto správa sa zaoberá e, komponentou návratu a relokalizácie a nehodnotí sa to, či je to vôbec taká platná politika. Potom je to princíp non-refoulement, čo je očividne súčasťou dohôd o fungovaní, dohod, zmluvy o fungovaní Európskej únie. Musíme si spoloviť otázku, či to je dobré pre Európsku úniu. Ten princíp ako taký je absurdný. Je tam princíp, ktorý hovorí, že nikto nemôže poslať naspäť do nebezpečnej krajiny, pričom takýchto krajín je veľmi veľa. Takže ak pošleme takéhoto migranta do nebezpečnej krajiny, akým spôsobom môžeme zvyšok populácií nechať v tých krajinách, kde žijú. Takže asi by sme mali potom prijať celý Pakistan, eh, celý, celý, celú populáciu Afganistanu a celú populáciu takých represívnych režimov, ako je Čína. Mali by sme ich prijať eh, do Európy. Ten princíp non reformom tam nekončí. Ten hovorí, že nesmieme vrátiť ľudí do bezpečných krajín. Prečo napríklad Tunisania a Libyčania neboli vrátení do týchto novovytvorených e, mierových krajín? Ďakujem. Mr. Marinescu. Pán Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Există o anexă la acest raport. Ďakujem pekne. Táto správa má aj prílohu, ktorá hovorí o tom, akým spôsobom sa prerozdeľujú tie prostriedky medzi členskými štátmi Kritériá sa týkajú štatistík. Tu ide o osoby, ktoré sa nachádzajú v zložitej situácii. Ide tu o žiadateľov azyl alebo situácie, že osoby majú byť navrátené a tak ďalej. Tu ide o to, že členské štáty získavajú tieto prostriedky podľa počtu tých ľudí, ktorí sa zdržujú na ich území. Ten počet týchto ľudí ale nezávisí od len od geografickej polohy, ale aj od situácií, e, ktorá sa týka bezpečnosti hraníc daného štátu. Preto by som sa chcel spýtať, či by sme mali mať tu nejakú kondicionalitu pre e, tieto prostriedky, pričom by sme sa mohli opierať od, o zlepšenie riadenia kontroly hraníc a riešenie takýchto problematických situácií. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pánovi Marineskovi a tu rečníci viacejkrát spomínali komisiu, na ňu apelovali. To znamená, že je tu možnosť, aby sa komisia vyjadrila, preto by som teraz chcel poprosiť, aby, aby sa nám komisia k tomu vyjadrila. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa zodpovedať alebo zareagovať na väčšinu komentárov. Samozrejme, nebude možné zareagovať na všetko Spravodajkňa pani Guillaume spomínala skutočnosť, že je tu samozrejme nevyhnutnosť ďalej pracovať na tých aktuálnych aktivitách, ktoré sú financované už teraz z utečenského fondu. Ako sme už spomínali, komisia očakáva, že viac prostriedkov sa bude e, venovať tým aktuálnym aktivitám a preto tie sumy pre navrátenie a relokalizáciu boli riešené v rámci osobitnej obálky. Čo sa týka integrácie, integrácie, integrácie tých nástrojov, myslím si, že dôležité je čo najskôr vytvoriť proces, do ktorého zapojení lokálne regionálni aktéry. Toto je veľmi dôležité, lebo tu máme princíp partnerstva, ktorý sa uplatňuje v rámci programovacieho cyklu a nie len to, potom je tu článok 9, ktorý vytvára celkový proces, kde zapojenie všetkých aktérov na regionálnej a lokálnej úrovni je nevyhnutné. Ďalej sa tam spomínal článko, článok 80 ako prípadný právny základ pre ten nástroj, tento nástroj. Chcel by som povedať, že článok 80 alebo 18 rečník e, sa tu spomína aj v samotnom texte a tu ide o implementáciu týchto politík, ktoré, mali, ktoré by sa mali riadiť princípom solidarity a sdielaním zodpovednosti, pričom tu sú samozrejme aj finančné dopady, ktoré si musia zdieľať členské štáty. Potom bolo nevyhnutné v rámci právneho základu, to sa povedal v rámci toho článku 80. Sú to rozličné oblasti politík, ktoré sa považujú za dostačujúce. Toto neznamená, ako iste viete, že komisia by sa nezamýšľal nad tým, že by sa tento článok 80 nemal využívať v budúcnosti. Tu ide o udalosti, ktoré vyplývajú z toho európskeho programu pre, pre presídlenie. Tu ide o rozličné oblasti politík, ktoré tam boli zapojené. Dôležité mať primeraný právny základ. Čo sa týka externej dimenzie, Ide o to, aby sa tu nič neduplikovalo ani neopakovalo. Tu ide o to, čo sa deje v rámci okruhu 4 rozpočtu EÚ. Máme tu náš toolbox, máme tam obmedzené eh, finančné objemy, ktoré môžu byť využité na to, aby sa doplnila implementácia eh, krokov v rámci únie tam, kde je to nevyhnutné, vytvoriť sprievodné opatrenia v tretich štátoch. Preto je dôležité, že by tu nemali byť nejaké ďalšie e, problémy, ktoré by sa týkali tohoto okruhu 4. Potom pani Wikström hovorila o tom, či tieto nástroje by znamenali vytváranie nejakého mechanizmu, o ktorom sa teraz diskutuje v rámci návrhu v súvislosti s nariadením Dublin 2. Toto je veľmi dôležité aj pre ďalšie body, ktoré sa spomínali. Tento nástroj mal vytvoriť flexibilný rámec pre politiky migrácie a azylu. A tu sa vychádza z obdobia 2014-2020 až 2022, čo je vlastne ten posledný rok implementácie fondu. Tu ide o to, že by sa e, poskytli finančné prostriedky všetkým aktérom na to, aby sa zabezpečil ten vývoj. To znamená, že pre toto špecifické zameranie na financovanie aktivít členských štátov v oblasti zbieraniu dát hodnotenia dá a tak ďalej. Nemá sa týkať, má sa týkať aj azylu, ale nie aj výlučne. Toto bude samozrejme prospešné. A iste viete, že EASO sa chce spoliehať, spoliehať o informácie, ktoré poskytnú členské štáty a keď sa poskytne financovanie v rámci toho nástroju, bude to určite určitá pomoc a nie sú také nástroje, kde môže, môže byť využité tie mechanizmy. Dôležité sú tie nástroje pre členské štáty na to, aby EASO dostával príslušné informácie tam, kde je to nevyhnutné. A toto je dôležité z hľadiska implementácie mechanizmov. Potom pani Holmeier hovorila o skutočnosti, že Dôležité, aby definícia bola v súlade so smernicou. Samozrejme, to je dôležité aj pre komisiu. Snažíme sa konať v tejto súvislosti, aj keď nesmieme zabudnúť, že viacejkrát tá definícia v smernici necháva istý manevrovací priestor pre členské štáty, napríklad keď tam je uvedené, že môže. Takže tu nastáva situácia v členských štátoch, e, e, taká, ktorá je teda rozdielná medzi jednotlivými štátmi, je tam teda určitý priestor. A potom, čo sa týka financovania nástrojov, tak tu je dôležité mať tu riadnu implementáciu. Napríklad toto sa týka aj popisu integračných opatrení. Sú také členské štáty, kde uchádzači o azyl môžu spadať pod integračné opatrenia, inde nie. A ako som už spomínal, je to preto, aby členské štáty mohli pokračovať v tých praktikách, tých krokoch, ktoré sú v súlade s e, dodatočnými potrebami. Definícia to teda musí byť navrhnutá dostatočne flexibilným spôsobom, nie len v tom zmysle, aby sa popísala situácia v jednom členskom štáte, nie iných. Pán Tavares mal otázku, ktorá sa týkala presídlovania. Toto je veľmi dôležité spolupracovať v rámci členských štátov. Nie len to presídlovanie je teda financovateľné v rámci fondu. Máme tu článok 7, kde ide o členské štáty, ktoré sa chcú pripraviť na tieto, túto operáciu presídlovania a zvyšovať svoje kapacity na úrovni členského štátu. Tá paušálna suma je ako také doplnenie, aby to bola určitá prémia pre členský štát, ktorý zvládne, e, ktorý zvládne tu vykonávať tieto úlohy. Takže tu potom nastala situácia, že členské štáty dostanú, dodatočné financovanie, aby vytvorili tranzitné centrum, tu máme príslušnú, príslušnú prílohu a môžu vykonať špecifické kroky. Komisia je toho názoru, že v konečnom dôsledku tu budú sofistikované nástroje, ktoré poslúžia tým potrebám na to, aby sme tu mali ambiciozný program presídlovania. Čo sa týka delegovaných aktov, komisia navrhla delegované akty. Takto sa majú zadefinovať priority v oblasti presídlovania, bude sa to robiť každé dva roky. A tu je dôležité zareagovať na zložitú inštitucionálnu diskusiu, ktorá sa týka návrhu komisie z roku 2009, kde išlo o to, aby sa rada a parlament zapojili do procesu primeraným spôsobom a ide o to, aby ten proces bol dynamický, aby sme mohli reagovať na e, vývoj politík. Čo sa týka urgentných politík, áno, môžu takéto situácie nastať, preto komisia tam k tomu zoznamu ktorý sa týka paušálnych súm. Máme tu článok 17 odsek 4. Tam je aj možnosť zabezpečiť dodatočné financo, financovanie pre presídlenie eh, osôb, pre urgentné presídlenie, keď ide o fyzickú ochranu týchto osôb. Z hľadiska tej definície je dôležité, aby bolo možné pokryť v zásade to, čo spadá pod urgentné presídlenie, urgentné prípady, potom čo sa týka mučenia, či to je teda dostatočne viditeľné v tých nástrojoch. My si myslíme, že keďže mučenie tam nie je až tak pokryté, je to zameranie na zraniteľné skupiny, zraniteľné, zraniteľné osoby, zraniteľné situácie, ako napríklad e, neplnoletú sprevádzanú osobu. A tu ide o jednotlivé typy financovania, azyl, integrácia, návrat, presídlenie. Potom tu bola otázka tých súm, na tie sumy sa na to pýtal pán Marinevskú. Komisia chcela vyhnúť situácii, aby tu nenastala zložitá administratíva oblasti finančných alokácií každý rok. Tu ide o tie sumy, ktoré poskytujú členské štáty každoročne. Preto je tu návrh, aby tá základná suma alokovaná členským štátom sa opierala o posledné trendy v oblasti migračných tokov. tokov. Tu ide o počet utečencov, uchádzačov o azyl, o počet občanov tretich štátov, ktorí sa legálne zdržujú v danom štáte. Je tu o legálnych migrantov, potom tu ide o návratové operácie a tak ďalej. My si myslíme, že v rámci tejto alokácie by bolo možné mať viacročný program, ktorý je primeraný z hľadiska migrácie a migračných tokov a že to sú toky, ktoré zvládá členský štát. Myslím si, že to nebude jediný nástroj. Bude tam hodnotenie v polčase. Bude možné požiadať o núdzovú pomoc. Potom sú, sú tam ďalšie možnosti, Frontex a tak ďalej. Je možné pomôcť štátom, ktoré budú pod špecifickým tlakom, čo sa týka kondicionality to nebolo zahrnuté v rámci tých migračných tokov a azylu. Tu ide o poskytnutie flexibilného rámca na to, aby sa vlád, zvládali migračné toky v rámci tých komponentov. A čo sa týka tej hraničnej komponenty, my, vám, my potom vysvetlíme, ako je to prepojené s implementáciou AKI, šengenského AKI, šengenského usmernenia. To by bolo všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Thank you. Now let's hear, in order to conclude the discussion again. Takže vypočujeme si opätovne pani Guillaume, aby sme uzatvorili túto problematiku. Nie je dobré, takže ako aj pri predchádzajúcich bodoch, budeme postupovať v rámci bodu 6 či 7. Pokiaľ ide o tie 4 návrhy, ktoré tu máme dnes po obede, týkajúce sa viacročného finančného rámca v oblasti vnútra a justície, Spravodajcovia sa dohodli na časom harmonograme. E, workshop v apríli, návrh správy má jún, e, časová lehota pre rozmeňujúce návrhy jú. V september, oktober budú potom venované pre, pre diskusiu o pozmeňovacích návrhoch. Orientačné hlasovanie by sa malo udiať v novembri, pokiaľ už nemá nikto nič tomuto bodu. Prejdeme teda k bodu 6. Spravodajcom je pán Salvatore Jacolino a ide o nástroj pre finančnú podporu, policajná spolupráca, predchádzanie trestnej činnosti, boj proti trestnej činnosti a krizové riadenie. Takže nech sa páči. Vypočujeme si v prvom rade výklad komisie a potom budeme mať prvú výmenu názorov k tejto problematike. Tam ide, ide tam o dva nástroje, dva rôzne právne základy, teda nástroj pre policajnú spoluprácu, predchádzanie trestnej činnosti, boj proti trestnej činnosti a krízové riadenie, teda o tom diskutujeme teraz. A potom pôjde o nástroj týkajúci sa vonkajších hraníc a víz. V našom programe je to bod 7. Ale teraz budeme diskutovať k bodu číslo 6 Pôjde o dva programy, ktoré sú, ktoré sa teraz odhrávajú. Vypočujeme si komisiu, potom predsedníctvo a potom pána spravodajcu, pána Jakolínyho. Takže v prvom rade poprosím pána Šifera za komisiu, aby vystúpil s výkladom komisie k, tomu, k tomuto bodu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dobré popoludne, dámy a páni. Nástroje policajnej spolupráce v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť tvorí ten menší komponent, oveľa menší komponent než komponent týkajúcich sa hraníc na 7 rokov to predstavuje čiastku 1,1 miliardy a s týmto nástrojom sa dostávame do novej oblasti. Na rozdiel od solidárny, o fondoch Solidarity, e, ktoré môžu stavať na tých existujúcich nástrojov, ktoré fungujú už v roku 2005. E, toto je iná problematika a budete môcť eh, pochopiť tie, tie nové komponenty, ktoré nájdete práve v tomto návrhu, pokiaľ si pozriete tú súčasnú situáciu a pokiaľ sa pozrite na skúsenosti, ktoré sme načerpali z našich predchádzajúcich skúseností. Takže ja len pripomeniem, že dnes v oblasti eh, policajnej spolupráce máme veľmi maličké programy CIPS a ISEC um, ehm, a ide o programy, ktoré sú centrálne riadenie komisiou, nepokrývajú vonkajší rozmer, mimovládky tu prakticky sa nezúčastňujú, nemajú teda prístup k týmto nástrojom a tie dva existujúce programy nie sú explicitne nápojené na priority, na politické priority, ktoré budú dohodnuté na EÚ. A to viedlo k mm, pokiaľ ide o, o využívanie programu CIPS, tam 50 dostupných finančných prostriedkov bolo pridelených len dvom členským štátom. Pokiaľ ide o program ISEC, ten je trošku väčší, tam ide o predchádzanie trestnej činnosti, tam 5 členských štátov poberá zhruba 50 eh, teda finančných prostriedkov a nie, polovica členských štátov sa dokonca ani nezúčastnila ani na jednom z týchto programov, takže tá situácia je teraz taká a vieme, že to nemôžeme tak takto pokračovať a nový finančný rámec eh, umožňuje teda zosúľadiť túto oblasť eh, s dobre zavedeným princípom E, vzdialeného riadenia fondov v oblasti vonkajších hraníc a víz. Takže preto vlastne e, sa ten nový grant presunie k vzdielanému riadeniu, pretože je, ide o novú záležitosť, je to nové pre e, orgány členských štátov a my sme sa rozhodli, že len 50 fondov pôjde do oblasti vzdelaného riadenia a tých zostávajúcich 50 zostane na opatrenia EÚ, ktoré budú centrálne e, riadené v rámci centrálnych projektov a ako ste už predtým počuli, aby sa riešili otázky týkajúce sa vonkajšieho rozmeru, v oblasti policajnej spolupráce, bezpečnosti, budú sa riešiť aj tie naliehavé kroky, tie napríklad nie sú k dispozícii v rámci existujúcich programov CIPS a ISEC. Zvýšili sme zároveň aj mieru technickej pomoci v porovnaní s tým, e, čo tu bolo v rámci existujúcich programov. Teda 800 e, tisíc e, eur je to tentokrát. A, no a je veľmi dôležité, že nejde tu len o zlepšenie tej finančnej stránky financovania policajnej spolupráce. Ďalej je dôležité, aby sme riešili aj tie konkrétne kroky, ktoré teda boli schválené a ktoré budú schválené do budúcna. A preto sme aj obozredne analyzovali obsah politiky. Od roku 2010 máme stratégiu pre vnútornú bezpečnosť. E, komisia vydala oznámenie v novembri 2010, kde boli vytýčené strategické priority. Tých priorit bolo 5 a teraz sme týchto 5 priorit začlenili do samého srdca do policajného nástroja E, ide o opatrenia, ktoré sú financované z centrálne riadených fondov komisie alebo zo strany národných programov e, členských štátov. Ide o opatrenia, teda opatrenia, ktoré, ktoré budú vybraté z týchto piatich priorít, budú spolu, spolufinancované až do výšky 90%, percent, tak ako je to uvedené v prílohe 1 návrhu. Rovnako sme sa snažili vylepšiť zoznam oprávnených opatrení, ktoré bude možno použiť. A čo je novinkou v navrhovanom texte, je, že do budúcna by sme mali byť schopní financovať také opatrenia ako napríklad testovanie nových technológií. To dosiaľ nie je možné v rámci existujúcich nástrojov a viedlo to viedlo to k tomu, že naozaj e, sa musíme snažiť e, riešiť tento problém. E, mali sme síce výsledky v rámci rámcového programu, ale neboli sme schopní tieto výsledky otestovať či validovať, pretože, takáto, pretože tieto opatrenia, tieto kroky neboli oprávnené a preto sa teraz stali súčasťou zoznamu oprávnených projektov či krokov. Uh, Nuž napríklad aj nákup zariadenia nebol, e, nebol predmetom, nebolo jednoducho možné takúto záležitosť do, do projektov zapracovať, ale nákup zariadení mohol byť riešený len ako nejaký vedľajší náklad. V budúcnosti však napríklad v oblasti e, PNR bude možnosť finančnej podpory pre zriadovanie európskych systémov a preto nákup e, technického zariadenia e, či nejakých IT nástrojov musí naozaj sa stať oprávneným nákladom na financovanie. To sú dva také komponenty, dva príklady, ktoré sa stali súčasťou zoznamu oprávnených opatrení. Keď sa presunieme k vzdelanému riadeniu, tak treba povedať niečo aj o distribúcii finančných prostriedkov pomedzi členské štáty, ako môžeme alokovať e, tieto čiastky, ako sa bude alokovať tých 50 a keďže v tejto oblasti sme prvou generáciou vzdelaného riadenia, teda nie, nie je žiadny precedens, tak sme museli prísť s niečím novým a relatívne rýchlo sme, e, sme zanechali myšlienku hodnotenia rizik, pretože ide o subjektívnu záležitosť. Často je ťažko získať informácie objektívnym spôsobom. Museli by sme sa e, spoliehať len na informácie členských štátov, e, ktoré podľa nás nie sú dobrým základom pre finančné, pre finančné nástroje takže preto sme tento prístup nechali stranou. Možno to na začiatku vyzeralo ako najlepší prístup, ale my sme si skôr zvolili také merateľnejšie ciele. Um, um, identifikovali sme napríklad e, ukazovatele ako, ako napríklad pasažierov, medzinárodné medzinárodné hranice, prístavy a tak ďalej. A potom sme samozrejme týchto 5 kritérií, ktorých sme identifikovali, e, sme ich nastavili jedno proti druhému, aby sme ich mohli porovnávať a pridelili sme im istý rating. Ďalej sme pridali ešte piate kritérium a tu ide o HDP, a je to opačne, aby sme sa ubezpečili, že financovanie a prínos financovania majú aj tie členské štáty, ktoré sú chudobnejšie, aby sme sa mohli vyhnúť tomu, že nákladné investície do bezpečnosti e, ustočňujú len tí, ktorí si to môžu dovoliť, zatiaľ čo tí, e, ktorí si to finančne možno nemôžu dovoliť, by trpeli eh, kvôli tomu distribučnému kľúču, ktorý by nezvážil takéto rozdiely eh, ekonomické či finančné, ktoré prevládajú medzi členskými štátmi. Takže v zásade takáto bola naša voľba, naša voľba kritérií a to je, podľa, to je aj, to uvidíte aj v tých hárkoch, ktoré sme rozdali tieto informácie. Ďakujem veľmi pekne. Vypočujme si krátko radu, dánske predsedníctvo. Pani Mela, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ako som už predtým uviedla, v januári bolo zasadnutie s komisiou, kde nám to komisia teda prezentovala, prebehla krátka výmena názorov. Navrhované nariadenie je novinkou porovnaní s existujúcimi fondami, takže my sme sa komisie spýtali isté veci na ujasnenie. Za predsedníctvo samozrejme chceme zabezpečiť pokrok na všetkých štyroch návrhoch. Ehm, ehm, ISF je, ako už bolo povedané, menším, aj pokiaľ ide o počet eh, článkov či úroveň zdrojov, ktoré boli pridelené a Začali sme pracovať na, začneme pracovať na prvom čítaní, e, keď teda, sa, keď teda už urobíme istý kus práce na tom rozsiahlejšom nariadení. Malo by to byť v, maj, v apríli či máji. Um, ehm, dosial rada však nezačala svoju prácu, takže vám viac informácií poskytnúť nemôžem, ale tešíme sa veľmi na spoluprácu s parlamentom na tomto dosi a samozrejme E, veľmi radi sa stretneme a sme k dispozícii pánovi spravodajcovi. Ďakujem veľmi pekne. Takže pán spravodajca, nech sa páči, pán Jakolino. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vypočul som si výklad komisie, e, vypočul som si aj vystúpenie predsedníctva. Ide o veľmi dôležitú problematiku, Samozrejme, aj keď ide o menší komponent, než ten fond, o ktorom sme práve diskutovali. Ale ide o veľmi osobitný finančný nástroj, ktorým sa má predchádzať trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a tak ďalej. A e, tieto činnosti sa majú napájať na výsledky e, ktoré, e, ktoré budú pochádzať od antikorupčnej komisie, takže je tu, isté, je tu istý horizontálny prierez a isté rozdelenie medzi jednotlivými sektormi a to viedlo k zjednodušeniu pravidiel, ale e, prístup e, zdieľaného riadenia možno merať výsledkami a preto si myslím, že tá analýza je tu zásadná ten pomer 50-50, teda medzi komisiou, rozdelenie medzi komisiou a členskými štátmi, to je podľa mňa veľmi jasné. A čo istotne nechceme, je, aby dochádzalo k oslabovaniu fondu a e, k tomuto sa ešte vrátime počas diskusí na e, tomto dosie a plus pokiaľ ide o medzinárodnú povahu mnohých trestných činov. Ehm, práve kvôli tomuto je dôležité, aby tá spolupráca a dôvera medzi členskými štátmi bola dobrá, aby sme spoločne dosahovali ciele, ale treba samozrejme využívať aj zoznam strategických priorít, najmä e, tých 5 priorít, o ktorých sa tu hovorilo a treba venovať e, tomu náležitú pozornosť naozaj je veľmi dôležité, aby e, to bolo alokované k primeraným finančným zdrojom. V opačnom prípade nebude, e, nebude možné merať výsledky. Samozrejme, čiast, e, veľká suma bude pridelená na policajnú spoluprácu, ale samozrejme treba myslieť aj na krízové riadenie O tom sa diskutovalo, keď sa hovorilo o ostrove Lampedusa. A to sa neskončí v najbližšom čase, pretože samozrejme ten príliv eh, migrantov tam je. My sme v novembri navštívili túto oblasť a solidarita a e, vzdelaná zodpovednosť boli veľmi dôležité, pokiaľ ide o e, kroky komisie, ktoré by niekedy mohli byť možno, že odvážnejšie, pokiaľ ide o e, vzdielané riadenie v prípade naliehavých situácií. Možno preto by ten nástroj mohol byť flexibilnejší, aby sme mohli riešiť na naliehavé situácie po praktickej stránke. A to je všetko. Ďakujem pekne, pán predseda. Hmm, ďakujem pekne. A teraz pán Tavares. Priestor na diskusiu. A sedem hovoriť po portugalsky. Takže, ak dovolíte, rád by som sa priznal, že to pre mňa nie je nejaká veľmi príjemná diskusia. Ak by Európska únia bola federálnym štátom, tak by sme mali federálnu policiu, ale keďže federálnym štátom nie sme, takú policiu nemáme. A zdá sa mi, že tento návrh fondu inklinuje k vytvoreniu policajných aktivít bežne vykonávaných štátom, napríklad vybavenie alebo obstarávanie takéhoto vybavenia. Pretože policajné aktivity e, vychádzajú zo spolupráce, o tom sme teda hovorili, ale mm, nechcem, aby ten fakt, že nie sme federálnym štátom, e, aby to bol problém. E, Európska únia by mala byť vnímaná ako nejaké ďalšie štádium nad rámec suverénnych štátov alebo aby sme tu naozaj mali priestor slobody, e, spravodlivosti a bezpečnosti, aby sme sa priblížili tomuto cieľu. A ja myslím, že tam aj smerujeme. Myslím si, že obstarávanie zariadení, vybavenia, že to je dobrá vec, ale nesmiem zabúdať na to, že musíme e, chrániť e, práva jednotlivcov, občianské práva a musíme dávať pozor aj na zásadu mlčanlivosti pokiaľ ide o tých 50 teda to spolufinancovanie, a členské štáty často využívajú európske prostriedky na recykláciu vlastných politík, ktoré na národnej úrovni nie sú schopné obhájiť. A ja si myslím, že toto nie je nevyhnutne aktivita spadajúca pod kontrolu či už národných parlamentov alebo toho európskeho. No a musím sa priznať, že Mám trošku problém s eh, týmito vývojovými trendmi, teda 50 priamo v správe EÚ. Ja si myslím, že potrebujeme naozaj veľkú mieru kontroly zo strany parlamentu. Pokiaľ ide o obstarávanie vybavenia, každý jeden program, každá jedna priorita Európskej únie musí byť e, prekontrolovaná, preštudovaná parlamentom a musí od neho dostať zelenú, hlavne e, pokiaľ ide teda o náš výbor, výbor zaoberajúci sa občianskými slobodami. Nuž, aby som bol úprimný, nie som si celkom istý tým rozhodnutím pridelovať prostriedky, pokiaľ Ide o pridelovanie vo funkcii HDP. Áno, myslím si, že nie je zlé financovať 90% tých programov v členských štátoch, ale ja by som bol rád, keby sme tu mali zoznam krajín, teda aké vyšetrovania tam prebiehajú, aké sú tam kontrolné mechanizmy, pokiaľ ide o policajné zložky a tiež aby tu bola kontrola využívania e, európskych prostriedkov. A ak tam budú nejaké problémy s e, právami alebo slobodami, no už e, mrzí ma, že tá rozpráva prebieha v čase, kedy síce je tu spravodajca, som tu aj ja, ale je tu mnoho kolegov, ktorých táto otázka zaujíma a nemôžu tu dnes byť. Podľa mňa musíme mať naozaj veľmi hlbkovú debatu o takýchto témach, témach tohto typu. Keď sa vytvárajú nové formy spolupráce s komisiou, a tento fond e, z finančného hľadiska nie je až taký významný, ale myslím si, že je s tým spojených mnoho principiálnych otázok, takže je potrebné o tom prediskutovať v tomto výbore oveľa hĺbkovejšie. Ďakujem pekne, pán Tavareš. Nikto ďalší sa nehlasí o slovo? Žiaden ďalší poslanec nechce vystúpiť. Ak teda v tejto fáze ešte nikto sa nehlási o slovo, tak by som povedal, že dáme slovo komisii a potom spravodajcovi. Komisia sa tiež nechce vyjadriť? Či predsa len? Áno, stručne. Len by som rád opravil, poopravil jedno nedorozumenie. Zrejme som sa nevyjadril celkom jasne to, že sme nové aktivity dali do toho zoznamu oprávnených aktivít, to neznamená, že ich môžu implementovať iba členské štáty bez toho, že by sa to museli čímkoľvek zaoberať. Samozrejme, že to kroky, tieto aktivity musia byť zaramcované v národných programoch, viacročných programoch, takže všetky pravidlá programovania a implementácie, to všetko je stanovené v horizontálnom nariadení a samozrejme, že sa to uplatňuje aj na ten policajný nástroj. A po druhé, keď si prečítate článok 4, tam je zoznam tých financovateľných aktivít, vrátanie nových v rámci testovania a validovania, pokiaľ ide o obstarávanie zariadení, vybavenia, tak toto samozrejme všetko musí byť v súlade s cieľmi stanovenými v článku 3 a s prioritami politiky, ktoré stanovujú na úrovni EÚ. Takže naozaj explicitne nemôžeme povedať, že členské štáty môžu tie prostriedky zobrať a nakúpiť za ne čokoľvek. Nie musí to byť napojenie na európsku politiku, na priority tejto politiky. Mm, príkladom môže byť e, európsky systém PNR, kde by členské štáty museli nejako investovať do spoločne dohodnutých infraštruktúr informačných technológií. Takže o toto nám išlo. Ďakujem. Pane Kolíno, na záver niečo. Ďakujem pekne, pán predseda. No, nemám už moc čo dodať. Vychádzajúc z toho, čo už tu všetko odznelo, samozrejme, že bude ešte ďalšia príležitosť sa o tom pozhovárať. A tento program budeme posudzovať, tak ako povedal pán predseda, ešte na to bude priestor. Dobre teda, Takže rovnako ako pri prechádzajúcich bodoch vám poviem, ako to vyzerá s lehotami. Workshop v apríli, prezentácia návrhu správy v máji či v júni, lehota na pozorňovacie návrhy v júli, posúdenie návrhov v septembri alebo v oktobri a orientačné hlasovanie v novembri. Dobre teda, poďme ďalej. Bod číslo 8. Je to Fond pre vnútornú bezpečnosť, vonkajšie hranice a víza. Spravodajcom je kolega Marinescu. Je tu? No. Just out of the room. any, any, anyway, uh, if she's coming back anytime soon, we might be getting started with the presentation by the Commission. No, dúfajme, že spravodajca príde. A už je tu. Pán Marinesku, tu ste, výborne. Je to vaša chyba, pretože médiá sa pýtajú, ako je to s to správou CIA. Nož, dobre. Nám tu ide o nástroj v rámci šengenského Aký Je to iný právny základ. Fond pre vnútornú bezpečnosť. Vypočujeme sa skôr komisiu. Pani Pajk to má na starosti. Tak keby sa láskavo vyjadrila a potom dánske predsedníctvo a potom spravodajca, pán Marinesku. Takže, pani Pajk, nech sa vám páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Fond pre vnútornú bezpečnosť, ako som v úvode spomínala, tento my vnímame ako jednotný fond, ale správnych roz- dôvodov e, prezentujeme to ako dva nástroje, ale v rámci vzdelaného riadenia budeme očakávať predkladanie národných programov, ktoré pokryjú obe časti toho fondu pre vnútornú bezpečnosť a riadenie hraníc je dôležitou súčasťou stratégie vnútornej bezpečnosti. Špecifické ciele tohto nástroja, no už tam ide hlavne o riadenie hraníc, aby sme zabezpečili vyššiu mieru ochrany pokiaľ ide o vonkajšie hranice EÚ a zároveň chceme, aby sa dali plynulo prekračovať tieto hranice vychádzajúce európskeho aký o hraniciach. A tiež chceme podporiť spoločnú vizovú politiku tak, aby e, zákonný pohyb pre občanov tretej krajiny bol zabezpečený a aby sme bojovali proti ilegálnej imigrácii. Tento fond má veľký rozpočet, to je 3,5 miliardy, 2 miliardy z toho v rámci vzdielaného riadenia a toto je rozdelené je tam časť pevná, už stanovená na základe kritérií súvisiacich s objektívnymi faktormi, ako napríklad dĺžka hranice a td. Stan, bližšie informácie máte k dispozícii v podkladoch. 1,2 miliardy, toto je to, čo už je rozdelené na tejto pevnej báze. A potom Vlastne vychádzame z toho, že každá krajina by mala mať nejakú minimálnu sumu, pretože každá jedna krajina bude mať určité operatívne náklady súvisiace s fungovaním šengenského Aki. No a potom sú tu ďalšie proseky, ktoré členské štáty budú mať dispozícii hneď v úvode, to je 450 miliónov eur. A toto na flexibilnej báze vychádzajúc z tej miery, do akej budú krajiny implementovať opatrenia špecifikované v prílohe nariadenia. Buď to je to nákup zariadení eh, pre spoločné operácie v rámci Frontexu, alebo je to eh, spolupráca v rámci rady. A potom je tu ešte doplnkové financovanie 350 miliónov eh, po revízii v polčase. V rámci vzdielaného riadenia máme 150 miliónov eur pre špeciálny tranzitný program zohľadňujúc špecifickú litovskú situáciu takže 2 miliardy v rámci vzdielaného riadenia, e, centralizované riadenie, to je tá hlavná vec. E, balíček e, Smart Borders, toto sú návrhy, ktoré komisia ešte do letných prázdnin pripraví. To je systém entry-exit a e, potom ešte registrácia e, cestujúcich. Parlament si zrejme spomína na naše oznámenie z jesene. Počas dánskeho predsedníctva bolo konferencia, bolo tam viacero poslancov, vrátane pani Keller No a tieto právne návrhy by sme radi predložili do letných prázdnin. Ale už sme na tieto účely pridelili 1,1 miliardy eur na prípravu na centrálnej a národnej úrovni a aj na fungovanie toho systému na centrálnej úrovni. 270 miliónov eur na aktivity EÚ Ehm, snáď by som len zdôraznila niektoré charakteristiky nástroja ISF. Je tam e, širšia pôsobnosť ako súčasný fond a sú tam zahrnuté všetky aspekty integrovaného riadenia hraníc potom je tu spolupráca s tretimi krajinami, susedskými krajinami, kontroly hraníc a opatrenia v oblasti slobody pohybu. To sú opatrenia na území. To je jedno novum. Druhé novum spočíva v tom, že až 50 tej sumy v rámci vzdelaného riadenia, že toto môže byť operatívna pomoc, hlavne na podporu riadenia hraníc vytvorenie spoločnej vízovej politiky a podporu fungovania relevantných IT systémov, ako napríklad SIS, BIS a potom budúci systém uh, entry, exit a registrácia cestujúcich toto eh, udelovanie prostriedkov eh, bude závisieť od toho, či eh, krajiny budú držiavať šengenské aky a hlavne článok 10.2 poukazuje na to, že tu budú musieť splniť určité podmienky, čiže je to zdržiavanie aky o hraniciach a vízach a dodržiavanie európskych štandardov a usmernení v tejto oblasti. Takže otázka kondicionality financovania. Viem, že toto je pre správu spravodajcu. Veľmi dôležitá vec, už sme s ním boli v kontakte. Tretia charakteristika, ktorú som chcela zohľadniť, je napojenie tohto fondu na Schengen. Ja už som sa k tomu vyjadrovala, keď som reagovala na to skupana Muldera, ale ide o podporu vyhodnocovacieho mechanizmu v súvislosti so Schengenom, teda že či funguje tento mechanizmus náležite. Po druhé, zavádzame teda tú kondicionalitu e, za súvisiacu e, s dodržiavaním šengenského aky. A ďalej je tu požiadavka na členské štáty, aby zdroje presunuli, realokovali v prípade, že šengenský vyhodnocovací mechanizmus odhalí a nejaké nedostatky e, v riadení hraníc. Štvrtý aspekt, to je na spojenie na návrh Eurosur z dielne komisie pán Mulder je tuším spravodajca. No a my by sme mohli v rámci tohto fondu tento systém Eurosur financovať. Ide tam aj o obstaranie potrebných zariadení v členských štátoch. Piatá charakteristika posilnenie operatívneho potenciálu agentúry Fontex v súlade s revíziou eh, šengenského nariadenia z konca minulého roka Členské by mali mať ďalšiu sumu k dispozícii, teda flexibilná suma v rámci zdieľaného riadenia, ak e, tieto krajiny nakúpia potrebné zariadenie na e, fungovanie spoločných operácií v rámci Frontexu a spolupracujeme s Frontexom pri príprave usmernení, aby členské štáty vedeli, aké zariadenia, aké vybavenie bude relevantné pre takéto spoločné operácie. No a na záver, e, tie flexibilné sumy by mali slúžiť ako určité stimulácie stimuly, aby členské štáty naozaj prispievali k celoeurópskym záujmom, napríklad vytváranie spolupráce konzulárnej medzi minimálne dvomi krajinami, tak aby napríklad vydávanie víz prebiehalo napríklad v jednotnom centre, aby sa žiadosti podávali jednotne v tretej krajine a tak ďalej. Čiže chceme, aby sa tieto prostriedky naozaj využili na posilnenie spolupráce, pokiaľ ide o, o mechanizmy chránenia hraníc EÚ a zastupovanie EÚ aj v zahraničí. Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, že rada odpoviem na vaše otázky. Ďakujem pekne a teraz rada, dánske predsedníctvo, nech sa páči. Ďakujem pekne pekne že ste mi dali slovo. Je to už posledný krát dnes. Predsedníctvo eh, teda eh, dnes sa môže vedieť veľmi stručne. Mali sme v pracovnej skupine rady prvú výmenu názorov medzi členskými štátmi s komisiou v januári a členské štáty eh, vítajú zámer Európskej komisie zjednodušiť administratívu a zvýšiť flexibilitu v riadení fondov. Prvé čítanie tohto návrhu začne zajtra preto vám teda nemôžem e, tomu dnes nič povedať. Ale ešte raz chcem potvrdiť, že sa tešíme na spoluprácu s parlamentom. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz pán Marinesku. Ďakujem pekne, pán predseda. Implementácia tohto nariadenia vychádza z dialogu Komisia členských štátov Rád by som sa komisie spýtal, aká je stanovená lehota pre tento dialog, pretože v nariadení samotnom ani v iných dokumentoch sa takáto lehota nestanovuje. Členské štáty majú lehotu troch mesiacov od skončenia tohto dialogu. Toto je lehota na predloženie národného plánu, ale nikde nevidím tú lehotu na ukončenie tohto dialogu. Takže to je moja otázka na komisiu. Ďalšia otázka. Ako komisia vníma zavedenie legislatívnych aktov Smart Borders, Eurosur a nové nariadenie o vyhodnocovaní Schengenu. Toto všetko sa momentálne chystá a myslím si, že implementácia SIS-2 bude mať vplyv na národné programy. Takže ako to komisia vníma? Ako komisia vníma zakomponovanie týchto všetkých nových vecí do národných fondov, národných plánov, pardon, aby sa zabezpečilo efektívne využívanie prostriedkov tohto fondu. A ešte ďalšia otázka, distribúcia tých fondov. Vzhľadom na to, že národné plány tu teraz nemáme, takže aké kritéria sa použili na rozdelenie prostriedkov? Áno, plánuje sa previerka v polčase, budem, môcť, budem možno urobiť určité korektúry, ale tie sumy už boli alokované v úvodnej fáze, takže mi by zaujímalo na báze akých kritérií sa to udialo. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Marinesku. Pán Enču. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som rád uvítal iniciatívu zachovania tohto finančného nástroja pre víza na obdobie po roku 2014 ako uvedla komisia, členské štáty zabezpečujú veľmi podstatnú službu na úrovni EÚ, pretože sú zodpovedné za riadenie časti šengenských hraníc. Tá nedíva o národné hranice, ale o šengenské hranice, hranice šengenského priestoru. Takže je len logické, že EÚ musí podporovať tieto snahy členských štátov. Chcem ale zvorazniť tú skutočnosť, že by to malo byť spojené s istou kondicionalitou. Najdôležitejším predpokladom je dodržiavanie šengenského aky. Nože preto ja vítam tie podmienky, a tie predpoklady, ktoré komisia v rámci tej kondicionality zavádza pretože takýto vyhodnocovací mechanizmus a dobrá správa šengenského priestoru môžu viesť k tomu, že si konečne v šengenskom priestore budeme vzájomne môcť znova dôverovať. Ja dúfam, že všetci pochopia, aký význam má celý tento balíček o šengenskom priestore a že budú ochotné rokovať tak, aby sme mohli prijať tie úpravy, ehm, pardon, hraničného kódexu, čo možno najskôr. Náš spravodajca, pán Marinesku, On, eh, myslím, vychádzal z rovnakých predpokladov ako ja. A preto by som zdôraznil snáď len jednu vec a dúfam, že Rada komisia to pochopia správne. Ja si myslím, že 1,1 miliardy eur na prípravu systému Smart Borders, inteligentných hraníc, toto je fajn, ale naša priorita momentálne spočíva nie v systéme vstup-výstup, ani v systéme RTP. Preto by sme nemali začať rokovať o balíčku inteligentných hraníc, kým nebudú zavreté legislatívne práce o tých prioritách, ktoré sme si stanovili priority to je SIS-2, šengenský balík, azylový balík a balík pre legálnu migráciu. Rád by som povedal, že som sa spolu s pani Keller zúčastnil tej konferencie o, o Smart Borders, o inteligentných hraniciach v Kodani. A k tomu mám dve otázky pre komisiu. Aké sú tie kritériá, na ktorých základe sa budú alokovať prostriedky pre členské štáty, pretože v vašom návrhu sa uvádza, že v období 2010 až 2012 že toto bude to referenčné obdobie na alokáciu prostriedkov. Nemáte ale pocit, že by sme mali zohľadniť prvky typu dĺžka externých hraníc alebo počet osôb, ktoré prekračujú hranice na území príslušného členského štátu. A potom ďalšia vec. Vy ste vraveli, hovorili ste o, o podmienkách e, na zavedenie dočasných kontrol na hraniciach. Hovorili ste, že opatrenia ehm, slúžiace na obnove týchto kontrol, že nebudú financovateľné, ale nemáte pocit, že by sa to malo financovať, pretože predsa cieľom je chrániť slobodu pohybu v šengenskej oblasti, v šengenskom priestore. Ďakujem pekne. A teraz pani Keller, nech sa páči. Ďakujem pekne. Viaceré otázky, ktoré sa týkajú všeobecných ustanovení, sa týkajú tu, aká je pridaná hodnota, aké sú cieľe, aké, kto ich stanovuje a tak ďalej, kto je zapojený do celého a politického dialogu a tak ďalej. Mňa to zaujíma takisto ako pána Enču. Ide tu o to, koľko prostriedkov alokovať na niečo, kde sa ešte nezačal legislatívny proces. A Takéto niečo bolo veľmi zložité. Takže je tu istá politická diskusia a jednoducho mať tu niečo, čo nevieme, či to bude fungovať, je dosť zložité. No a potom Eurosur, tam je to podobné. Vieme, že to vybavenie bude veľmi náročné finančne, teda to, čo tam bude treba zabezpečiť. Nebude to samozrejme také, také sumy, ktoré by prekročili to, čo budeme mať, mať v rámci e, viacročného finančného rámca, ale uvidíme. A čo sa týka pilotných projektov, kde ide o posilnenú spoluprácu s tretími štátmi, ktoré by sa mohli financovať prostredníctvom ISF. Mohli by ste to nejako špecifikovať? Môžu byť peniaze z tohoto fondu využiteľné aj na aktivity, kde ide o inteligentné hranice, napríklad ehm, či teda je možné čerpať tie prostriedky z ISF, alebo ako to je s tými inteligentnými hranicami. Poďme sa k tej predchádzajúcej otázke, kde ide o e, to uplatňovanie finančných korektúr je tu ustanovenie v článku 42, odsek 2, kde je uvedené, že porušenie legislatívy musí viesť k finančnej náprave, iba ak sa splnia určité. Predpoklady sú tam dve podmienky. Jedna sa týka toho, že by tam mohol byť ovplyvnený výber tých projektov, alebo je tam pravdepodobnosť, že že tu mohlo dojsť k oplneniu výšky tých prostriedkov, ktoré by mala refundovať Európska únia. Prečo toto obmedzenie? Majer. Pani Holmeier. Ähm, eine ganz kurze Bemerkung. Um, Wir werden ja sicherlich uh, über dieses Dossier. Ďakujem pekne. Čo sa týka tejto témy, za ktorú som spolu zodpovedná aj na výbore pre rozpočet, iste budeme o tomto ešte viacejkrát diskutovať. To, čo som si všimla, keď som si prečítal ten materiál, je, že je tu úvaha o systéme Entry-Exit. Je to určitý veľký projekt a musím povedať, že bola by som veľmi rada, keby vlastne už fungoval SIS-2 ešte predtým, ako e, sa odvážime pustiť do niečo iného. Musíme najprv dokázať, že sme vôbec stave to, čo sme schválili pred rokmi, skutočne aj implementovať, keďže opätovne sú tu určité problémy, omeškania a podobné komplikácie. No a potom ďalšia vec, bude pre nás veľmi dôležité, aby Frontex mohol pôsobiť flexibilne, to znamená, že opierať sa o aktuálnu potrebu, aktuálne udalosti aby na požiadavku členských štátov mohol byť využiteľný, aby sme to nemali nejako fixne zadefinované, že vlastne Frontex by nebolo možné nasadiť tam, kde e, bude nevyhnutný. Myslím si, že Frontex e, zohláva dôležitú úlohu, že môže zohrať určitú úlohu tam, kde sa požiada teda a o pomoc jeho nasadenie Jednoducho sú tu určité kladné stránky Frontexu, že môže rýchlo pomôcť, rýchlo zasiahnuť a práve jeho sila spočíva tam, kde niečo nebolo plánované, nech sa to nevedelo rok, dva dopredu. Takže táto je flexibilita, ktorú musíme mať v rámci e, Frontexu, musíme to podporiť. Ďakujem. Thank you. Now the commission is... Ďakujem pekne. Teraz komisia pani Pajk. Thanks very much. Um... Ďakujem pekne. Ja by som začala pri tom poslednom bode, kde ide o to, aký je dôležitý Frontex. A my sme mali včera zasedanie správnej rady a sme sa zaoberali práve tým, akým spôsobom e, zareagujeme na tie nové úlohy v rámci revidovaného nariadenia. No a rada a komisia, keď schválili rozpočet na rok 2012, vlastne tam vytvorili určitú možnosť pre úpravu rozpočtu tento rok, rozpočtu Frontexu. To by bolo v súvislosti s novými úlohami vyplývajúcimi z nariadenia. Komisia zatiaľ ešte formálne neobdržala túto úpravu rozpočtu, ale môžem vám už teraz povedať, že je tu ten cieľ upraviť eh, plány fungovania a Frontexu napríklad aj personál vybavenia. A ide tu o to, aby sa zabezpečilo, že koordinátori a úradníci eh, by mohli fungovať ako národní experti, takže tam by došlo k určitým presunom v rámci pozícií. No a teda by som chcel zopakovať, že správna to teraz schválila, potom sa to dostane na komisiu a tak ďalej. Samozrejme, včera sa o tom veľa diskutovalo. Teraz ja by som chcela zareagovať na spomenuté. Čo sa týka lehoty pre dialog o politikách, je to trošku zložité, lebo vlastne nemôžeme s tým ani začať, až kým nebude schválené to nariadenie. A chcel by som povedať, že je úmyslom komisie zverejniť oznámenie ktoré by sa týkalo procesu a očakávaní v rámci tohto politického dialógu. A neviem to povedať presne, lebo to záleží na tom, kedy Rada a parlament schvália naradenie, naradenie, Čo je jasné, je to, že je v záujme každého, aby členské štáty mali svoje národné programy pre obdobie 2014-2020, aby ich schválili podľa možnosti v roku 2014. Na úrovni komisie očakávame budúci rok ako také záťažové obdobie, pravdepodobne v druhej polovici roku bude, budú teda tieto politické dialógy s členskými štátmi. Potom tá otázka, ako sa alokujú fondy. Je tu tabulka v prílohe, príloha 1 návrhu. Tam sú uvedené sumy, ktoré sú základom pre národné programy členských štátov a my sme vychádzali z alokácií v období 2010-2012 v rámci Fondu pre externé hranice a chcel by som pripomenúť, že tie štyri kritéria, ktoré sa týkajú na alokovanie tohoto fondu sú 30 pre externé pozemné hranice, po druhé 35 pre externé námorné hranice a 20 pre letiská a 15 pre jednotlivé pracoviská. No a potom v ďalších dokumentoch sú stanovené detaily. To je ten prvá toho, ako sa alokovali prostriedky. Čo sa týka témy inteligentných hraníc, komisia považovala za dôležité, že keďže my, my sme v našom pracovnom programe, legislatívnom programe na tento rok a minulý rok sa týmto zaoberali a sme hovorili, že dôležité sú závery rady z rady minulý rok, ktorá na nás apelovala, aby sme e, rýchlo sa chopili iniciatívy. My sme vlastne v minulý rok vydali oznámenie na jeseň, kde sme stanovili, aký bude rozsah pôsobnosti toho systému Entry-Exit a ďalších programov kde sme vlastne už naznačili, vlastne aj na konferencii, že tu ide o financovanie vývoja na strednej úrovni, na centrálnej úrovni. Tam ide o operačné náklady na centrálnej úrovni, ktoré budú vychádzať z tej sumy. Tu máme článok 15 nariadenia. Členské štáty by sa mohli rozhodnúť, či by chceli využiť časti národných programov a tento fond na to, aby financovali tú národnú časť aktivít, to boli tie operačné náklady. Um, ja som si poznačil to, že by sme mali vlastne počkať e, s tým, ako sa to celé rozbehne, predtým ako prídeme s ďalšími krokmi. som podceňovať to, čo sa podarilo dosiahnuť. Vízový operačný systém teraz funguje dobre, šengenský informačný systém podľa môjho názoru s zlepšený skúsenosťami. Jednoducho to sme čerpali skúsenosti, ktoré sme mali a my by sme chceli, aby ten systém inteligentných hraníc, ak teda rada a parlament budú súhlasiť, sa rozbehol, ale tá vývojová fáza sa nemôže začať skôr, ako sa príjmú tie nariadenia. Takže my vychádzame z toho, že keď rada a parlament sa zhodnú povedzme roku 2014, tak potom bude tá vývoj fáza 2015-2017 a potom ten systém mohol začať fungovať od roku 2018. Keďže to je veľmi dôležitý finančný záväzok a musí to byť vykonané všetkými členskými štátmi, je dôležité vlastne začať už s tým teraz, s tým začať na úrovni ISF Takže tu sú tie diskusie o legislatívnom návrhu a viacročnom finančnom rámci. Je tu isté prepojenie a my to uznávame. uznávame. Pán Marinesku sa pýtal, akým spôsobom e, reagujeme na vývoj v rámci šengenského hodnotiaceho mechanizmu. My si myslíme, že čo sa týka tých prostriedkov, ktoré sú k dispozícii členským štátom pre národné programy, my tam vlastne plánujeme aj plánujeme, vlastne tam zarátame s tým vývojom, ktorý tam je. Jednotlivé práce sa začali. Je tu systém Eurosur a členské štáty vlastne vedia, aké bude nevyhnutné financovanie. Ten návrh, s ktorým sme prišli, je pomerne flexibilný a musíme zohľadniť aj to, že pevne veríme, že čo sa týka riadenia šengenského systému, hraničného kódu a hodnotiaceho systému, že tam nastane pokrok. A ešte by som chcela spomenúť jednu vec, čo sa týka kontroly vnútorných hraníc, tak tam by malo byť umožnené financovanie z príslušného fondu. Možno ste si všimli, že je to v článku 4.4. Podľa nášho názoru jednoducho to neprichádza do úvahy. Takže my by sme chceli to, aby sa nezaviedli opätovne vnútorné kontroly hraníc, aj keď tomu dochádza niekedy. Vieme, že parlament diskutuje o šengenskom hraničnom kóde a sú určité špecifické situácie a my si nemyslíme, že by bolo eh, dôležité naplnovať nejaké ďalšie financovanie ale pevne verím, že sa dosiahne pokrok čo najskôr, aby sa zabezpečilo to, že tie rozhodnutia, ktoré sa musia zaviesť v súvislosti s dočasným zavedením kontroly hraníc, ako bolo povedané, vlastne, že tu bude určitá možnosť pre členské štáty, aby zavedli tú kontrolu a budú môcť sa k tomu vyjadrovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Marinesku. Chceli by ste niečo povedať na záver? Nie, ďakujem pekne, pán predseda. Chcem seba poďakovať komisii za výbornú spoluprácu, ako aj rade. Ďakujem vopred za budúcu, pevne verím, úspešnú spoluprácu. Výborne, ďakujeme, pán Marinesku. Opätovne by som chcel pripomenúť, že budem mať workshop, návrh správy, lehota pre návrhy posúdenie pozmeňujúcich návrhov, orientačné hlasovanie, rovnaký časový harmonogram, aký sme stanovili pre ostatné iniciatívy, kde ide o viacročný finančný rámec a všetky tie témy, ktoré sme diskutovali spoločne dnes po obede. A teraz sa dostávame k záverečnému bodu dnešného popoludňa ešte predtým, ako zajtra o 9. začneme, teda budeme pokračovať v našej schôdze, dostaneme sa k záverečnému bodu 8, pod číslo 8, priority EP v rozpočte na rok 2013. A pre túto tému, kde teda ide o výmenu názorov s hlavným spravodajcom pre rozpočet na rok 2013, ktorým je pán Giovanni Lavia, ktorého tu vítame. Vítame vás, kolega Lavia. Bude tu prezentácia návrhu rozpočtu. Očakávame, že to komisia čo najskôr spraví. Bude sa to prezentovať 25. apríla. Návrh stanoviska o prioritách pre trialog v júni tak na to, aby to bolo možné, tak si musíme teraz vypočuť pána Lavia a potom budeme mať diskusiu. Pán Lavia, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Už ste vlastne spravili úvod Dalo by sa povedať, že vlastne na poslednej plenárke sme spravili určité premostenie k tomuto dlhému postupu, ktorý bude potom viesť schváleniu rozpočtu na rok 2013. My sme vlastne na plene schválili usmernenia pre rozpočet na rok 2013. A jednoducho sme tam zdôraznili pár takých základných črt pre rozpočet. Čo sa týka tých detailov, sa týka jednotlivých kapitol a kategórií. Takto sa bude riešiť na trialógu. Samozrejme, do toho zapojím všetky gestorské výbory parlamentu. Budeme pracovať na hodnoteniach a potom budeme, aby sme mohli potom diskutovať o jednotlivých kapitolách. Takže budeme úzko spolupracovať so všetkými spravodajcami, pre stanovisko k tomuto rozpočtu, sú to spravodajcov jednotlivých výborov a potom spoločne si stanovíme mandát pre trialóg. Na výboroch ste si určite všimli, že čo sa týka rozpočtu na rok 2013, je vlastne posledný tohoto aktuálneho viacročného finančného rámca a na konci viacročného, finan- viacročného finančného rámca je to vždy taký rozpočet, ktorý je najviac sledovaný, pre všetkým, čo sa týka pladie. Európske programy vlastne sú teraz už rozbehnuté a práve preto tu potrebujeme mať prostriedky pre platby. Pre všetkým tu vychádzame z tých pladieb, ktoré, z tých záväzkov, ktoré sa e, vytvorili v predchádzajúcich rokoch. Čo sa týka predbežného návrhu rozpočtu. Tu sa vychádza z eh, toho, čo sa spravilo v roku 2011. A musíme povedať, že tam boli určité problémy, ako si spomínate, pri stanovaní rozpočtu, keďže rada stanovila maximálne hodnoty, ktoré boli skutočne veľmi obmedzujúce. Výška prostriedkov bola dosť obmedzená. No a potom bol tu veľký dopyt členských štátov, čo sa týkalo platieb a preto tu boli nezrealizované platby z roku 2011 do roku 2012 a tento objem dosiahol dokonca až 16 miliard eur a potom sa vyplatilo 5 miliard a teraz vlastne ostáva 11 miliárd, ktoré je nutné vyriešiť v rámci roku 2011 v rámci tých disponibilných prostriedkov. To znamená, že v priebehu roku iste budeme musieť sledovať výšku platieb a budeme musieť zabrániť tomu, aby pri ukončení rozpočtového postupu pre budúci rok zrazu vznikli nejaké akutné problémy, o ktorých sme viac menej už tušili. To znamená, že preto tu máme tie usmerenia rozpočtu, my sme sa o ne opierali a chcel by som pre všetkým zdôrazniť dva aspekty. Poprvé ide o rast a rozvoj, to je téma, ktorú spolu s radou považujeme za prioritu v čase krízy. Potom je ďalšia veľmi dôležitá téma a to je otázka zamestnanosti. Nezamestnanosť mladých ľudí je vysoká, týka sa to mnohých členských štátov, predovšetkým na juhu Európy. Potom sme sa chceli zamerať špecificky na malé a stredné podniky, lebo sú to práve tie, ktoré v poslednom desaťročí v celej Európskej únii vytvorili 85 nových pracovných miest. Preto sa musíme osobitne zamerať na malé a stredné podniky. Sú tu rozličné kapitoly rozpočtu, budeme sa tým zaoberať na triológu a ja by som poprosil, aby sme dobre spolupracovali v rámci tých kapitol, ktoré súvisia s vašim výborom. Chcel by som zdôrazniť, že sú tu ďalšie dôležité veci, ako sú pilotné projekty a prípravné opatrenia. Normálne okolnosti sú to priority parlamentu. Tu ide o to, aby sa zahájili určité iniciatívy. Sú to iniciatívy pri téma, témach, ktoré nie sú pokryté rozpočtovým riadkom. Čo sa týka pilotných projektov a prípravných opatrení, tak tam vytvoríme časový harmonogram na to, aby sme mohli predložiť tieto iniciatívy komisie, aby bola možné posúdiť, či sú realizovateľné a do akej miery. A či, či je tam dostatok prostriedkov na pokrytie týchto aktivít. Koniec koncov udialo sa to aj minulý rok a to znamená, že dopredu požiadame gestorské výbory, teda výbor LIBE, aby do konca mája prezentovali rozpočtovému výboru svoj návrh pre pilotné projekty a prípravné opatrenia pre budúci rok. A to práve preto, aby sme to mohli ešte v júni poslať Európskej komisii, aby sa dopredu overilo, či je to realizovateľné a do akej miery. A potom to môžeme zakomponovať do balíčka, ktorý potom schváli parlament po letnej prestávke. Ja by som chcel poprosiť o úzkú spoluprácu na úrovni spravodajcov, aby sa to podarilo ukončiť do konca roka. Bolo by optimálne, aby sme to mali čo najširšiu spoluprácu účasť všetkých, aby sme mohli ísť potom do zmierovania. To je vlastne ten záver toho celého procesu. Aby sme mali silný mandát voči rade, aby sme tu mali jasné stanovisko, čo sa týka priorit parlamentu. A to je bolo z mojej všetko. Questo approccio al bilancio 2013. Ďakujem veľmi pekne. Vieme už teraz, že výbor už vymenoval svojho správodajcu, pána Jakolinu. Nech sa, pána Jakolina, nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pánovi Laviovi za naozaj komplexnú a praktickú prezentáciu, kde vlastne zhrnul ciele rozpočtu. Myslím, že to treba napojiť na to, čo sa stalo minulý týždeň v Štrasburgu, kde sa hovorilo o raste a rozvoji hovorili hovorili sme dnes po obede o problematike um, azylu, migrácie a tak ďalej a súvisiacich e, finančných nástrojov. Potom je tu tá otázka rozpočtových prostriedkov. Áno, musíme zobrať do úvahy agentúry, ktoré, e, agentúry na poli justície. Treba zanalizovať prínosy a náklady e, činnosti takýchto agentúr musíme zabezpečiť podporu v roku 2013 aj takým aktivitám, ktoré pochádzajú z finančnej podpory a e, musíme si zanalizovať, či takéto aktivity budú pokračovať aj do roku 2014 a zároveň treba zabezpečiť aj kontinuitu. Hovorili sme o otázke solidarity, zodpovednosti a musíme vziať do úvahy aj skutočnosť, že Európsky parlament je rozpočtovým orgánom a zohráva svoju úlohu a zároveň musí dbať aj na bezpečnosť občanov. Treba si zanalizovať, ktoré opatrenia budú financované, ktoré sú to tie pilotné kroky, tie prioritné oblasti. Pán Lavia nás poprosil o zoznam priorít. súčasťou takéhoto zoznamu budú prioritné opatrenia v rámci jednotlivých výborov. Náš výbor je pripravený spolupracovať. Chceme sa ubezpečiť, že časový harmonogram, ktorý predstavil pán spravodajca, bude naplnený. Takže naozaj treba sa ubezpečiť, že ten rozpočet bude odrážať aj potreby, ktoré e, teda odrážať potreby EÚ. Pán Busutil, nech sa páči. Budem hovoriť po anglicky. Mm, pán predseda, iste vám neunikla irónia v tom, že dnes, keď sme hlasovali o alokácii správy, boli tu všetci členovia, ale keď tu hovoríme o rozpočte, čo je jedna z najdôležitejších oblastí EÚ, tak možno je tu 5 členov v miestnosti, ktorí teraz budú účastní diskusie s pánom spravodajcom. V prvom rade chcem poďakovať pánovi spravodajcovi, že medzi nás prišiel za účelom prvej výmeny názorov. Ide o veľmi dôležitú tému. Všetci vieme, že rozpočet vo výške 1% z celého EÚ rozpočtu, e, ktorý ide na oblasť e, justície a vnútra, je nedostatočný. A to by malo byť kľúčové a pán Lavia by to mal zohľadniť, mal by na to pamätať. Táto oblasť politiky je jednou z najdôležitejších oblastí politik Európskej únie. A tu a nakoniec je to len jedno percento, ktoré bolo na tento účel pridelené. To nie je dostatočné žiadam pána Laviu, aby zobral do úvahy, že občanov trápi just, spravodlivosť, vnútorné záležitosti, najmä otázka terorizmu, policajnej spolupráce, imigrácie, azylu a naozaj treba tie finančné prostriedky, aby sme mohli naplňať ciele týchto politík. Chcem ešte pripomenúť pánovi Laviovi, že je tu celý rád agentúr, za ktoré je zodpovedné tento výbor. Ide, ide o veľmi mladé agentúry, ktoré sa neustále rozvíjajú, ktoré stále najímajú pracovníkov, snažia sa o také zorganizovanie, aby mohli naplniť mandát, ktorý im bol vytýčený. Je dobre vedieť, že pán Lavia pochádza z, zo Sicílie a práve v otázke imigrácie chápe dôležitosť týchto oblastí politiky a že naozaj treba tomu prideliť eh, veľký objem finančných prostriedkov. Ak Frontex má posilniť eh, svoje, svoje, činnosť, svoje činnosti, pokiaľ ide o námorné hranice, tak Frontex tam môže urobiť len pokiaľ bude mať dostatok finančných prostriedkov. A nejde len o túto agentúru. Takže a ešte na záver, pán predseda, poviem, nie je iste náhoda, že sme si vybrali pána Jakolína, aby bol aby bol eh, tou osobou, ktorá bude vystupovať za náš výbor. Aj on pochádza zo Sicílie. Som si istý, že eh, jeho spolupráca s pánom Hlavijom iste prinesie pre náš výbor ovocie. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, značíme si eh, vašu pripomienku, pokiaľ ide o tú dochádzku v rámci, respektíve mm, na tomto výbore. Vieme, ako to je, že niekedy je tu dostatok členov, niekedy nie je dostatok členov podľa ale nejde tam samozrejme len o otázky, ktoré sa týkajú len Icílie, o Sicílie, ale ide tam o celý rozpočtový výhľad na rok 2013, takže Pani Keller sa chce vyjadriť, pani Holmajer sa chce vyjadriť. Pani Keller, nech sa páči, chcete, ísť, chcete vystupovať ako prvá? Ďakujem veľmi pekne. Simon, výhoda je samozrejme, že e, môžeme pripraviť dlhší zoznam, keď nás je menej teraz samozrejme rozumieme, uznávam to, čo ste povedali, že tých prostriedkov je málo, ktorí do tejto oblasti a že skutočne tam treba tie zdroje, takže mali by sme obozretne sledovať, kde potrebujeme tie peniaze, ale zároveň treba sledovať, aby sme zbytočne peniaze nemíjali. Hm. Treba si to vedieť zanalizovať, že kde práve je treba tie fondy Ehm, samozrejme, hovorili ste o agentúrach. Nové úlohy smerujú k týmto agentúram, nové úlohy v zmysle Lisabonskej zmluvy a tak ďalej. Mám na mysli EASO, ktorá má obrovský objem úloh na svojich pleciach a ešte len štartuje táto agentúra, takže naozaj treba zabezpečiť podporu. Potom je tu dozorný úradník pre ochranu údajov, tam tiež je čoraz väčší objem úloh. Takisto by mali byť finančne finančne zabezpečená, zabezpečený tento úrad. Je dôležité, aby sme mohli naozaj zhodnotiť e, situáciu, aby sme mohli aj dobre pripraviť politiku. Nemá zmysel, aby sme pripravovali nové programy, ak nevieme, aké boli výsledky tých predchádzajúcich. Takže je dôležité, aby sa všetko primerane zhodnotilo a Ďalšou dôležitou otázkou e, utečenecký fond. situácia v Grécku sa príliš nezlepšila podľa mňa a skutočne do toho treba ešte naliať isté finančné prostriedky. Um, ide o rozpočtovú záležitosť, ktorú by sme mali riešiť v, a síce, že tendencia agentúr, Frontex to robí po celý čas, teda majú istý rozpočet, ale potom v strede roka požiadajú o dodatočné rozpočtové prostriedky a to už nejde cez tento výkon, takže výbor. Takže my pripravíme rozpočet, ale po pol roku sú tam sú pridelené ďalšie rozpočtové prostriedky. Takže ak povieme, že máme rozpočet, tak mal, mala by tam byť istá rezerva, ale agentúry by nám mali povedať, že čo potrebujú podľa mňa to nie je transparentný spôsob, že niekedy v strede roka potom ešte sú nejaké ďalšie dodatočné prostriedky pridelené a e, tieto otázky by mali byť riešené na začiatku, ale neviem teda, akým spôsobom by to bolo možno najlepšie urobiť. Ďakujem veľmi pekne. Pani Holmajer. Pán predseda, drahý pán kolega Lavia, ja si myslím, že si dnes všetci uvedomujú, že tie úlohy, tak ako ich opísali pán Buzutil alebo pani Keller, že tie úlohy v tejto oblasti si vyžadujú dostatok e, prostriedkov, hoci táto oblasť je stále vo vývoji, migrácia, policajná spolupráca, niektoré otázky spoločnej ochrany z vonkajších hraníc s Frontexom a tak ďalej. No ale tomu ešte sa pridáva nová oblasť, ktorej sa Európa musí vyrovnať USA a to je oblasť eh, cyber security, teda počítačovej kriminality. A výbor Líbe eh, teda je gestorským v tejto oblasti. A máme tu už eh, mnohé dobré možnosti prevencie na strane jednej, na druhej strane je to samozrejme aj snaha nejak e, e, prerušiť, e, narušiť tie medzinárodné siete počačovej kriminality. Výbor ITRE sa zaoberá úlohami ENISI tak aby sme sa vyhli tým obrovským národohospodárským škodám, ktoré počtová kriminalita spôsobuje. Sú to naozaj miliardy, hovoríme hlavne o veľkých podnikoch, ale možno aj tie menšie podniky, keď sa spojíte s eh, malými a strednými podnikmi, tak vidíte, že aj im vznikajú v tomto dôsledku veľké škody. Takže aj eh, tomuto je potrebné sa povenovať v roku 2013, eh, aby Európska únia aj tú, túto medzinárodnú zločineckú činnosť odhalovala a nejakým spôsobom s ňou skoncovala. 28. marca tu máme oznámenie a tiež v roku 2013 v rozpočte budeme musieť tiež reagovať lebo, ako som spomínala, tie hospodárske škody sú v takých rozmeroch, že túto problematiku nemôžeme ignorovať, teda vyšetrovanie, prevencia v prípade vývoja nových technických možností e, sa zaoberať aj e, tým, že nie všetci budú tieto nové technológie využívať, využívať e, na dobré účely, ale že niektorí budú sledovať nejaké nekalé ciele. Takže toto všetko na pozadí toho, čo sme my za ostatné mesiace tu prediskutovali o malých a stredných podnikoch, teda že aj tá pošťačová kriminalita je veľmi dôležitá. Point Ďakujem veľmi pekne, ešte pán Brons. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa trošku odchýlim od problematiky výdavkov v tejto oblasti. Prečo? E, pán Hlavia hovoril o hospodárskych cieľoch a nechcem ho kritizovať, pretože on, nie je to on, kto rozhoduje o hospodárskej politike EÚ, ale je to kritika Európskej únie. Pán Lavia hovoril o rozvoji a raste na jednej strane, a hovoril aj o nezamestnanosti a povedal, že to sú veľké rozpočtové priority. Pokiaľ je to tak, prečo e, Európa naďalej trvá na, na spoločnej mene, Spôsobuje to podľa mňa stagnáciu južných krajín. Prečo, prečo tieto prečo trvá na spoločnom výmenom kurze? Zabraňuje to rozvoju krajín. Um, treba napríklad Čína takýmto spôsobom ničí e, rozvoj ekonomiky Európy. Prečo, prečo Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Brons, pán Lavia, nech sa páči. Vypočuli ste si pripomienky, možno by ste to mohli teraz uzatvoriť. Ďakujem. nadnesli ste tu celý rad zaujímavých pripomienok. Ehm, tie finančné čiastky, ktoré, sú, ktoré boli v rozpočte 2012 pre problematiku justície a vnútra, neboli veľké. Ale je jasné, že je to výsledkom dlhej histórie a naozaj musíme zostať v rámci stropu viacročného finančného rámca za minulý rok. Je jasné, že e, tu musíme e, použiť, využiť čo najlepším spôsobom finančné prostriedky, ktoré máme k dispozícii v rámci viadočného finančného rámca. Ako pán Busutil uviedol, ja viem, že tie agentúry sú mladé, že treba viac finančných prostriedkov na ich financovanie, ale naozaj musíme lepšie, opakujem znovu, lepšie tie prostriedky, ktoré už v rámci súčasného finančného rámca existujú. Teda diskutuje sa o tom a aby sme teda potom mali načas tie finálne e, údaje. Pani Keller, ja si pamätám, áno, hovorili ste, že naozaj treba klásť dôležitosť aj iným rozpočtovým riadkom, ako napríklad Fond pre utečencom, e, či ostatná, či problematika azylu a tak ďalej. Viete, že počas minuloročného rozpočtu sa nám podarilo dosiahnuť rovnováhu medzi e, fondom pre utečencov na jednej strane a politikou pristahovalectva na strane druhej. A E, ja samozrejme budem načúvať, ktoré sú to tie priority vášho výboru a čo treba urobiť na to, aby sme lepšie využili tie prostriedky, ktoré máme. Zároveň som si vypočul otázku, ktorú e, nastolila pani Homajer ohľadne počítačovej bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti. Myslím si, že naozaj treba, treba urobiť viac. Je to problém Európy, nie je to národný problém a tam skutočne treba spolupracovať. No a v neposlednom rade odpoviem pánovi Bronsovi, problémy, o ktorých hovoril, sú istotne veľké, ale nie je úlohou všeobecného spravodajcu, aby um, um, vo veľkom odpovedal, respektíve aby tá diskusia k týmto problémom odpovedal. Ja by som bol za takúto diskusiu, ale nevždy je možné eh, hovoriť proti eh, Európe, bez toho, aby sme mali nejaké podporné dokumenty na takúto diskusiu. Ale som si istý, že príde čas na takúto diskusiu. Ďakujem veľmi pekne za vašu prácu, pán Lavia. Ďakujeme za vašu pripravenosť spolupracovať s našim výborom E, pán Jakolino chce ešte niečo doplniť. Pán e, Jakolino, ďakujem veľmi pekne, len 30 sekúnd. E, ešte sa vyjadrím k tomu, čo povedal pán Busutil. Je samozrejme, bolo by dobré, ak by bolo pridelených na toto viacej zdrojov. na naše portfólio ide len 1%, ako poukázal, ale musíme si aj lepšie špecifikovať, ako sa v minulosti čerpali tieto finančné prostriedky a som si istý, že eh, v roku 2013 a či do budúcna um, takéto prostriedky budú, budú využité efektívnym spôsobom. Dobre, to je všetko na, nás, všetko na dnes, takže teším sa na zajtra a vidíme sa o 9. Dovidenia, prepačte. Áno, ešte záverečné oznámenie, čo sa... A síce, že Návrh rozpočtu na rok 2013 bude predstavený, ako som povedal, zo strany komisie 25. apríla a spravodajca predstaví návrh stanoviska k prioritám na júnový trialóg a bude to na zasadnutí Libe 8. mája. Takže uvidíme sa zajtra o 9. Dovidenia.